Eh, Dobre, začneme s zasadnutím. Máme tu komisára a podpredsedu komisie Jurgena Katajnena. Je zodpovedný za mnohé otázky, ktoré nás zaujímajú v tomto výbore. Samozrejme, ide o prípravu budúceho pracovného programu komisie, ale aj e, ďalšie otázky, ako napríklad oceliarský priemysel e, v Únii. Takže je tu viacero možností, teda budete mať viacero príležitostí položiť otázky pánovi podpredsedovi k viacerým otázkam. On sa pokusí čo najviacej z nich zodpovedať. Takže dala by som slovo pánovi Katajnen, Katajnen a e, máte slovo. Ďakujem e, za to, že ste mi dali príležitosť diskutovať s vami o rôznych otázkach. Chcel som povedať niekoľko slov o zručnostiach, potom o investičnom pláne, ide o vytváranie pracovných miest, ocel a potom niekoľko otázok o sociálnom dialogu a európskom pilieri e, sociálnych práv. Ale najprv e, k spôsobilostiam, k zručnostiam. Dôvod, prečo komisia chcela vytvoriť agendu v tejto oblasti, je, že chceme poukázať na dôležitosť tejto témy, pretože bohužiaľ chápame to tak, a to je môj osobný názor, že zručnosti a vzdelávanie nie sú polit- eh, prioritou politickej agendy, eh, ak tak iba v niekoľkých členských štátoch. A to je trošku znepokojujúce, pretože všetci z nás si uvedomujeme tzv. štvrtú priemyselnú revolúciu, digitalizáciu a podobné fenomény, ktoré sú výzvou pre súčasné zručnosti a zároveň veľká časť našich občanov nemá postačujúce zručnosti pre súčasné existujúce pracovné miesta, ktoré sú k dispozícii. A to je dôvod, prečo sme sa chceli zamerať na túto agendu, hoci komisia nemá až toľko právomocí a kompetencií v tejto otázke, ale napriek tomu sme chceli na toto upriamiť pozornosť o úroveň zručnosti sa líši e, medzi jednotlivými členskými štátmi dosť, dosť výrazne a vo všeobecnosti sme identifikovali niekoľko otázok, e, kde členské štáty e, by mali zabezpečiť štruktúrálne zmeny, zmeny za účelom zlepšenia úrovne zručnosti. Takisto sa to líši od členských štátov. V niektorých členských štátoch je lepší e, systém učňovstva, ďalšie odborná príprava a v niektorých krajinách, vo väčšine našich členských štátov, by sa e, ťažisko kládlo na integráciu pristahovalcov. Takže vo vašom výbore nemusím zdôrazňovať dôležitosť zručnosti, Samozrejme, uvedomujete si to presne tak ako my ale aby som vám poskytol niekoľko čísel, ktoré sú trošku znepokojivé. Momentálne je alarmujúca situácia e, u základných zručností medzi dospelými. Máme viac ako 70 miliónov Európanov, e, ktoré majú, ktorí majú veľmi slabé e, schopnosti čítať a digitálne schopnosti. Viacero dospelých nedosiahlo e, sekundárne vzdelanie a veľa ľudí e, vykonávajú prácu, e, ktorá nezodpovedá ich zručnostiam a schopnostiam. Ženy predstavujú 60 ale ich miera zamestnanosti je pod úrovňou mužov. 40 zamestnávateľov v Európe má problémy nájsť e, pracovníkov so správnymi zručnosťami a nie dostatok ľudí majú potrebné zručnosti, ktoré sú potrebné pre e, založenie vlastného podniku. Čiže hoci e, spôsobilosti a zručnosti nie sú hlavnou prioritou na politickej agende v členských štátoch, tieto čísla sú signálom pre všetkých, prečo by sa táto otázka mala stať prioritnou. Ďalej v oblasti e, digitálnej transformácie Európa čeli nedostatkom, pokiaľ ide o e, spôsobilosti na vysokých úrovniach. Ide tu o veľký problém. Národné a regionálne trhy práce a vzdelávacie systémy čelia konkrétnym výzvam, ale všetky členské štáty v podstate čelia obdobným problémom. Tak ako e, povedal pán e, komisár Tejsen na plenárke v júni, agenda e, spôsobilosti pre Európu zahrňa zlepšenie zručnosti, to znamená, že členské štáty by mali zlúčiť zdroje, aby poskytli e, ľuďom príležitosť získať pracovné miesto a nadobudnúť tie spôsobilosti, ktoré im pomôžu nájsť zamestnanie, ostať v zamestnaní a zlepšiť ich pracovnú situáciu. Potom revízia európskeho kvalifikačného rámca, čo uľahčí porozumenie a prípravu a nadobudnutie kvalifikácie a zručnosti. Takisto sa zlepší mobilita, takisto E, plán pre spoluprácu e, v konkrétnych ekonomických sektoroch, aby sa stimulovali zainteresované strany, aby spolupracovali, aby identifikovali zručnosti, ktoré sú potrebné, aby sme zlepšili integráciu na trhu práce. Navrhujeme e, profil zručnosti, aby sme pomohli identifikovať a dokumentovať kvalifikácie, úroveň zručnosti a profesné skúsenosti červená nič, ktorá sa tiahne našou agendou. Je potreba stimulovať partnerstva eh, v oblasti vzdelávania, napríklad Európska platforma. Tieto partnerstva takisto zohrávajú kľúčovnú úlohu pri eh, propagovaní podnikateľského ducha. Takisto sme spustili mm, rôzne iniciatívy, aby sa podporovali talenty, aby sa zabezpečilo, že všetci na rôznych úrovniach budú mať potrebné digitálne zručnosti, aby sme pomohli členským štátom pri implementácii týchto návrhov eh, na obdobie 2014 až 2020 viac ako, viac ako 27 miliard z Európskeho sociálneho fondu je k dispozícii na podporu eh, zlepšenia zručnosti a spôsobilosti. Európska prosperita závisí eh, do vysokej miery od E, týchto zručností, preto do toho treba investovať viac, než ako sme robili doteraz. Potom niekoľko slov o investičnom pláne. Začnem tretím pilierom, pretože si myslím, že toto je tá najdôležitejšia časť investičného plánu. V podstate to znamená, že národné, európske a e, ďalšie štruktúralne reformy. Komisia analyzovala hospodárskú situáciu zo širšej perspektívy, zahrňajúc sociálnu perspektívu a perspektívu zručností v našich členských štátoch a identifikovali sme najväčšie prekážky konkrétnych členských štátov, e, pokiaľ ide o investície. Čiže v budúcich rokoch budú vypracované odporúčania, ktoré budú zamerané na konkrétne krajiny a budú to odporúčania, ktoré sa budú zameriavať na investičné bariéry. Čiže v podstate sme chceli povzbudiť členské štáty, aby zlepšili e, investičné prostredie a tým v podstate zvýšia počet pracovných miest. Takisto sme identifikovali, ja ich nazývam E, investičné bariéry, ktoré e, sa vzťahujú len na Európsku úniu. Niekoľko príkladov. Spustili sme diskusiu s Eurostatom za účelom povzbudenia, aby pomohli členským štátom, najmä investorom, pokiaľ sú to súkromno e, verejné partnerstvá, aby lepšie pochopili, čo je vlastne verejný deficit a tak ďalej. podnikateľské modely sa menia. Viacero projektov PPP dnes majú inú podobu, ako mali pred desiatimi rokmi. E, ďalší príklad e, týchto prekážok, ktoré sú iba v EÚ, je, akým spôsobom skombinovať fond EFSI e, napríklad so štrukturálnymi fondmi. Čiže poskytli sme usmernenia a teraz pomáhame členským štátom zakladať projekty, e, na ktoré by mohli využiť e, financie EÚ. No a na záver máme európske štruktúralne reformy, čo v podstate znamená, e, ide o vnútorný trh, náš flagship projekt Únia digitálneho trhu, obehové hospodárstvo, dekarbonizácia, doprava a tak ďalej. Toto sú e, všetko projekty týkajúce sa vnútorného trhu, ktoré budú mať veľký dopad na rast e, a vytváranie pracovných miest e, v budúcnosti EFS a toto je fond, ktorý prebieha veľmi dobre. Môžem vám dať niekoľko čísel EFSI, takže máte tu toho veľa. Ak ma niekto nesledujete na Twitteri, tak teraz máte dôvod, pretože všetky čísla, ktoré teraz poviem, sú tam uvedené. EFSI podporuje projekty financovanie malých a stredných podnikov prostredníctvom e, e, bankových programov, priemyselné investičné projekty, infraštruktúra. Ide o sumu 17,7 miliard eur. Očakávame, že toto bude spúšťačom skutočných investícií priamo v teréne, približne na úrovni 107 miliard eur prepáčte, 80 miliard, čo spustí investície na úrovni 107 miliard. Máme 185 e, dohôd medzi bankami, medzi FC a prostredkujúcimi bankami. No a tieto dohody umožnia financovanie prílišne 248 tisíc európskych malých a stredných podnikov. V Bulharsku máme tri banky, ktoré uzavrali dohodu a ktoré poskytnú financie malým a stredným podnikom. V Bulharsku a v Taliansku máme 28 bank, ktoré pomôžu 44 tisíc talianským e, malým a stredným podnikom pri financovaní. Čiže je to skutočná investícia, keď pomáhate malým a stredným podnikom vytvárať pracovné miesta. Potom máme 78 väčších investičných projektov, Všetky e, tieto investície predstavujú 27 27 e, v oblasti energie, e, potom malé a stredné podniky 25 energetický sektor 22 digitálne investície 12 doprava 6 sociálne investície sú 3 celkového investičného objemu. No a možno tá, to najdôležitejšie číslo je, že 80 z tých 107 miliard očakávaných investícií pochádza zo súkromného sektora, čiže eh, eh, to sú súkromné financie, ktoré sú na bankových účtoch. Viacerí z vás povedia, že FC to nie sú nové peniaze, ale sú to nové peniaze, keď zoberiate peniaze z trhu, ktoré sa vlastne nevyužívajú a využite ich, využijete ich na skutočné investície. Potom otázka ocel, oceliarský priemysel. E, takže chcel som trošku e, vysvetliť situáciu v tejto oblasti. Komisia prijala v marci e, oznámenie ocel zabezpečujúca trvá udržateľné pracovné v Európe. A je tu 5 pilierov. Zrýchlenie prijatia antidumpingových opatrení, investovanie do e, zručnosti, zameranie politik v oblastiach ako hospodárska súťaž, konkurencieschopnosť, energia, obchodovanie s emisiami a obehové hospodárstvo. Na podporu sektora komisia znovu zaviedla e, systém e, a ďalej komisia Je to problém globárnej nadmernej kapacity, ktorá komisia v súčasnosti rieši a takisto antidumpingové vyšetrovania, ktoré sa zrýchlia, modernizácia eh, do nástrojov TDI eh, na obranu, takisto budú nasledovať. Ale hlavný cieľ komisie je zamerať sa na eh, udržateľné riešenia, pokiaľ ide o problém nadmernej kapacity a riešiť príčiny tohto problému e, s hlavnými partnermi, tak na bilaterálnej, ako aj na multilaterálnej úrovni. Na bilaterálnej úrovni komisia zintenzívni a viac nás znásobí e, e, diskusie s partnermi, ktorí vyrábajú ocel. V Číne s vicepremiérom takisto pôsobíme na multilaterálnej úrovni, napríklad e, spolupráca s OECD v týchto otázkach. Vážení e, kolegovia, dovolte mi uzavrieť tým, že poviem niekoľko slov o pracovnom programe e, Komisie Európsky pilier sociálnych práv. Keď sa pozrieme na to, čo sme doteraz dosiahli, tak sme vydali odporúčanie, aby sa dlhodobo nezamestnaní vrátili na trh práce a Tvrdou prácou sme uzavreli rokovania, ktoré založili platformu a sieť paneurópskych pracovných miest. V rámci európskeho semestra komisia posilnila konzultáciu so sociálnymi partnermi vo viacerých oblastiach Konzultovali sme so sociálnymi partnermi, pýtali sme sa ich na um, názory predtým, než sme zverejnili uh, uh, správu o raste za rok 2016. Potom sú tu konkrétne odporúčania v oblasti zamestnanosti a sociálnych otázok sme spustili konzultáciu so sociálnymi partnermi, tak ako je to podľa článku 154 Ide o informáciu, o konzultáciu e, pracovníkov. V budúcnosti budeme pokračovať e, v našich snahách o sociálny dialog, pretože sme presvedčení, že úspešný sociálny dialog zameraný na výsledky musí zohrávať kľúčovú úlohu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti a Eh, zabezpečení trhovej ekonomiky. Pozbucujeme členské štáty, aby využívali eh, fond eh, globalizácie a sociálny fond. Obidva nástroje môžu pomôcť pri nadobudnutí alebo preškolení zamestnancov. Takisto poskytujeme víziu, pokiaľ ide o priemyselné zručnosti, sú tu pilotné projekty, sektorálna spolupráca, spolupráca v rámci sektorov ako napríklad OCEL a v neposlednom rade 8. marca tohto roku komisia navrhne plán pre európsky pilier sociálnych práv, čo je čo teraz vlastne je predmetom konzultácie, navýšil čas aby sme viedli otvorenú diskusiu o tom, či európsky sociálny model ešte stále slúži svojmu účelu e, v oblasti ekonomiky a v novej spoločnosti e, v dôsledku globalizácie, digitalizácie a nových modelov. Musíme si položiť otázku, či naše sociálne politiky naozaj podporujú po občanov či plnia svoj potenciál na trhu práce, Čiže navyšiel čas, aby sme dôkladne toto posúdili, aby sme ďalš, ďalej rozvíjali našu e, udržateľnú e, sociálnu ekonomiku. Ďakujem. Eh, <clears throat> thank you, Mr. Ďakujem, pán Katajnen. Otváram diskusiu. Ak sa niekto chce vyjadriť, môžete tak urobiť teraz. Máme tu niekoľko koordinátorov. Pán Kars, máte otázky? Ďakujem, pán Kasa. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli na túto zaujímavú diskusiu. Mám dve otázky. Pán podpredseda viete, že nemôžeme nikdy dostatočne zdôrazniť jednu vec. Musíme zvýšiť investície, aby sme vytvárali viac pracovných miest. Všetci ale vieme, že investície, ak nie sú sprevádzané štruktúrálnymi zmenami, nestačia. Všetky politiky si vyžadujú aj kvalitnú implementáciu, programovanie, plánovanie a prípravu. Technická podpora a poradenské služby pre realizovateľov projektov sú potrebné, aby tie malé a stredné podniky naozaj získali prístup k, in- e, k financiám. Ja sa pýtam, či vy viete dať aj tento stimul. A moja druhá otázka. E, pán podpredseda, viete nám povedať, ako hodnotíte Prvý rok fondu EFSI, Európskeho fondu strategických investícií. Dá sa ešte zlepšiť e, situácia vo fonde EFSI? Ďakujem. Ďakujem, pán Pirinsky. Vy zastupujete pani Steinru Steinbrück. Máte slovo? Ďakujem. Neuvedomil som si, že E, ešte stále zastupujem túto kolegyňu po rannom zasadnutí koordinátorov. Pán podpredseda, toto je téma, ktorá je ťažiskom práce tohto výboru. Zamestnanosť, rast, to všetko je ťažiskom našej práce. Chcem sa spýtať niekoľko otázok, ktoré sa týkajú prepojenia medzi investíciami a reformami a toho, ako dosiahnuť tvorbu kvalitnejších pracovných miest. Vy ste začali tým, že ste zdôraznili dôležitosť zručnosti. Hovorili ste, že 17 miliónov európskych občanov majú iba základné zručnosti a takisto chýbajú do veľkej miery digitálne zručnosti. Táto konštatácia súvisí podľa mňa s tým, že rastie nerovnosť v rámci EÚ. Tieto nerovnosti súvisia s teritoriálnymi problémami, um, sú určité oblasti, ktoré stagnujú a kde, ktoré sú periférne často. A tam zruční pracovníci chudobnejú a potom sú oblasti, ktoré priťahujú vzdelaných ľudí. No a sociálna a ekonomická nerovnosť takisto je stále väčšia. A vo vašej prezentácii dnes ste obišli úplne kohéziu, súdržnosť. A podľa mňa práve tu je pes zakopaný. Pán Kaza pravdepodobne sa snažil tiež dostať k tomuto bodu. Investície potrebujeme, ale samotné investície nestačia. Musí tu byť jasné, aké e, účinky vygenerujú tie investície a ako to prispieje k väčšej súdržnosti celej únie. Preto by som špecifickejšie chcel ešte spomenúť dve záležitosti, ktoré som si všimol v minulom týždni. Poprvé je to oznámenie komisie z decembra minulého roka, ktoré hovorí o príspevku európskych investičných a štrukturálnych plánov k investičnému a rastovému plánu komisie. Toto oznámenie podľa mňa nesplňa požiadavku článku 16.3, myslím, CPR, kde sa žiada správa nie o znamenie. O, o tom vlastne, čo vyplýva z partnerských dohôd, ako sa realizujú operačné programy. A tá správa by mala hovoriť o jednotlivých členských štátoch. Tá správa by mala byť analytická, so závermi a návrhmi na zlepšenie situácie potrebné nariadenia e, prišli neskôr, ako mali, došlo k omeškaniam a malo by tam byť teda osvetlené aj to, čo, ako sa to odrazí v ďalšom finančnom období. Komisia, myslíte si, že ste splnili požiadavky, ktoré som tu práve uviedol? Dostaneme niekedy tú analytickú správu? Moji asistenti sa snažia zistiť, nejaké informácie? Ale nepodarilo sa im zatiaľ zistiť. a Nevieme, ehm, kedy by parlament sa mohol začať zaoberať výsledkami tejto vašej správe, ktorú by ste mali predložiť. Pred pár dňami vo výbore sme mali prezentáciu nového um, nového programu uh, pre podporu štrukturálnych reforiem, ktorý teraz prichádza a znova uh, sa to týka tej mojej otázky o fonde EFSI. Ako toto vníma komisia? Zastupcovia komisie na, to, na tej prezentácii jasne povedali, že fondy, ktoré boli vyňaté z FC pre technickú podporu, sú vyňaté teda z kontextu kohéznosti a sú presnuté do európskeho semestra. To je ale veľmi otázne ako prístup hovorili o tom aj vo výbore regionov, aj v EHSV. E, e, výbor regionov e, toto spochybňuje, pretože politika koheznosti je zakotvená v samotných zmluvách. Musí fungovať samostatne. 18. marca sme položili písomnú otázku komisii viac ako pred dvoma mesiacmi. Pýtali sme sa, či komisia vie vysvetliť e, racio tohto presunu, ako vie obhájiť, e, že sa tu podkopali ciele koheznej politiky. Čiže z tohto jasne vyplýva, že je tu veľký otáznik nad investičnou politikou komisie. Vy ste aj stručne načrtli, aké máte doteraz skúsenosti s fondom FC. A uviedli ste tie čísla, ktoré zvyčajne uvádzate, aj na plenárke ste ich spomínali. Ale tieto čísla neukazujú, či naozaj sa vytvoril ten pridaný efekt odblokovania investícií. Neviete dokázať, či tieto investície by sa neboli aj tak boli zrealizovali. A keď tých 78 spomínaných projektov um, sa zrealizuje, prispejú k lepšej koheznosti? Otázkou je, kde tie peniaze um, vytvoria ten finálny účinok. Nestane sa, že ešte dokonca zhoršia teritoriálnu nerovnosť? A na záver Chcem sa spýtať, či si komisia myslí, že rieši skutočne tie problémy, ktoré, na ktoré parlament opakovane poukazuje na plenárke a v takýchto výboroch, ako je náš. Pán podpredseda, bohužiaľ musím povedať, že máme dojem, že komisia robí takú informačnú kampaň alebo propagandu ale nezohľadňuje, že tu je veľká nespokojnosť tým, ako sa ekonomika vyvíja. Áno, máte pravdu, FC už funguje, máme tie dohody, a, ale žiaľ, táto miestnosť, keď sa na ňu pozriete, vidíte, že je tu dosť málo ľudí. A dôvodom podľa mňa nie je to, že e, sme po obede, ale preto, že o túto tému nie je veľký záujem. Ľudia sú dosť sklamaní z vývoju situácií. Ďakujem, hovorí predsednička. Toto bolo veľmi dlhý príspevok. Sú tu aj ďalší, ktorí čakajú na to, aby mohli položiť otázky. Ďakujem. Pán Kaza sa pýtal na poradné služby. To je najdôležitejšia služba, ktorá existuje v rámci Európskeho investičného plánu. My sme už dostali od septembra, kedy to začalo, 160 požiadaviek od realizátorov projektov a väčšina týchto požiadaviek prichádza zo súkromného sektora. Funguje to lepšie, ako sme očakávali pretože z nejakých dôvodov súkromný sektor chce využívať e, poradenstvo EÚ viac ako verejný sektor, ale je to pozitívny ukazovateľ. Zdá sa, že súkromný sektor túto poradenskú službu vníma pozitívne, v pozitívnom e, svetle. Väčšina týchto žiadostí a otázok sa týka toho, ako zlepšiť kvalitu investičných projektov. A mnohí žiadajú rady ohľadom toho, ako aplikovať zdroje EÚ zo štrukturálnych fondov. Pýtajú sa, čo to znamená EFSI, či je možné kombinovať ESIF a EFSI a tak ďalej. A keď sa pozrieme na budúcnosť poradných služieb, e, vidíme, že musíme EIP, DG ECFIN a ďalšiu inštitúciu združiť, lepš- eh, združiť ich prácu a zriadiť poradné kancelárie priamo v teréne. Napríklad v Grécku EIP a DG ECFIN tam úspešne spolupracujú, zvyšili tam svoju prezenciu a to je dôvod, prečo sa Grécku podarilo už začať financovať z fondu FC 4 projekty. Malo by ich byť viac, ale hlavný problém je, že verejné orgány um, sú dosť pomalé, nevedia, E, veľa o možnostiach fondu FC, ale môj kabinet na tom pracuje. My sa stretávame pravidelne s gréckými orgánmi. Aj naše zastúpenie v Aténách e, sa tam stretáva s gréckými orgánmi pravidelne a už sa nám zlepšili vzťahy. Ale dôležitejšie je, že teraz naozaj sa dostáva do povedomia súkromného sektora, že existuje táto možnosť z fondu FC a štyri projekty v Grécku sú všetky súkromné. Ja by som chcel vytvoriť v Grécku investičnú platformu pre energetickú účinnosť, kde by sa mohli združovať menšie projekty. Toto je iba jeden z príkladov, čo sa dá robiť, keď e, zlúčime naše možnosti a zdroje. V Bulharsku tam je takisto správ, e, vláda veľmi kooperatívna a pomáha zriadovať miestne poradenské služby v spolupráci s miestnymi orgánmi a orgánmi EÚ. V tejto oblasti musíme neustále hľadať osvedčené postupy, ktoré môžu členské štáty využívať. Za prvý rok fungovania e FC um, máme už čísla, ja už som ich uvádzal Samozrejme, musíme tam ešte veľa vecí zlepšiť. Poradenstvo, ako som už spomínal, tam je priestor na zlepšenie. Ďalšia vec, vy ako poslanci by ste mali organizovať vo vašich volebných obvodoch e, informačné podujatia. Ja poznám zo pár poslancov, 10 až 20, ktorí už niečo také zorganizovali vo svojich štátoch, vo svojich volebných obvodoch. A feedback je vždy veľmi povzbudzujúci týchto štátoch sa vždy zvýšil po takýchto podujatiach záujem o fond FC zásadným spôsobom. Takže vy by ste mali organizovať takéto podujatia u seba doma. Môžete na to dať, dostať podporu od Európskej investičnej banky. Európska investičná banka má kancelárie takmer v každom členskom štáte. A takisto naše zastúpenie je ochotné a schopné pomôcť s takýmito podujatiami. Čiže najväčšia výzva, akú máme zatiaľ, je teda zvyšovanie povedomia a informovanosti v súkromnom sektore a takisto verejné orgány. Aj tie môžu využívať EFSI, aj tie treba informovať. Pán Pirinsky hovoril o koheznosti. Toto je problém najmä v strednej a východnej Európe, kde verejné orgány vždy keď vysvetľujeme, o čom je FC, o, ich prvá reakcia je, ak to nie je grant, tak nás to nezaujíma. To je ich základná inštinktívna e, reakcia verejných orgánov v strednej a východnej Európe. A oni vlastne sa tomu uzavrú tak rýchlo, že sa vôbec toto posolstvo nesprostredkuje súkromnému sektoru ak ani verejná správa nemá záujem o EFSI, tak pravdepodobne súkromný sektor by mal záujem. My sme sa poučili z minulých skúseností. My sme opakovane kontaktovali tie konkrétne vlády a hovorili sme im, pozrite sa, čo robí váš susedný štát, prečo aj vy nerobíte to isté. máme dobré príklady toho, ako sa môže kombinovať fond ESIF a EFSI. A my sa to snažíme ukazovať vládám a verejným orgánom. Chceme ich nabádať aj naďalej, aby, aby realizovali e, dobré projekty. DG Regio a DG ECFIN e, tu naozaj pracujú veľa a intenzívne, aby e, poskytovali toto poradenstvo. No a krajiny, ktoré využívajú fond koheznosti, môžu takisto využívať fond EFSI. Niekedy štáty majú lepšie možnosti používať EFSI ako iné fondy, pretože štrukturálne fondy môžu využiť na e, spolufinancovanie. Ako som už povedal na úvod, v Bulharsku sú tri súkromné banky, ktoré už súhlasili e, s tým, že budú financovať e, malé a stredné podniky naopak v Rumunsku nie je zatiaľ žiadna takáto banka. Poskytol som v Rumunsku pár rozhovorov a navštívil som Rumunsko niekoľkokrát a ešte tam pôjdem, lebo chcem diskutovať s bankármi, a aby som ich presvedčil, že je potrebné obsluhovať e, zákazníkov, ktorí sú malými a strednými podnikmi lepšie ako doteraz. Takže aby som to skrátil, e, ešte stále musíme bojovať na tom fronte rozširovania informácií ukazovať na to, kto už dosiahol úspechy. A keď vás zaujíma, aké projekty EFSI eh, začal už financovať, pozrite si stránku Európskej investičnej banky, tam, tam je celý zoznam. Takisto platformy, ktoré zhromažďujú menšie projekty a zlučujú ich, to tam všetko nájdete. A tieto platformy pomáhajú malým a eh, stredným podnikom získať financie. Pán Pirinsky hovoril o um, probléme investícií, kvalitných pracovných mm, miest a reforiem. Máte pravdu, keď hovoríte, že tieto veci sú prepojené. Ako viete, e, existuje kondicionalita ex ante vo fonde ESIF a e, toto má motivovať členské štáty, aby robili reformy keď sa pozrieme na reformy, ktoré sú predpokladom kvalitných pracovných miest, dlhodobých, tak naozaj môžeme povedať, že mnohé štáty ešte zao- mm, zaostávajú, najmä pokiaľ ide o školstvo a prípravu učiteľov. Ja keď som začal v tejto profesii, tak som sa domnieval, že každý učiteľ, ktorý učí malé deti v Európe, má vyššie univerzitné vzdelanie. Ale zdá sa, že to tak nie je vždy a všade. Ja nevravím, že toto je jediná podmienka na to, aby sme mali kvalitné školstvo, ale myslím si, že je tu určitá súvislosť. Myslím si, že je dobré, že komisia ale aj celkovo štáty sa koncentrujú na takéto reformy a mali by to robiť ešte viac. Zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti mm, v rámci toho prístupu bottom-up, čiže zo spodu nahor. Koheznosť je veľmi dôležitá v kontexte realizácie fondu EFSI aj e, v kontexte realizácie investičného plánu. Ja už som spomenula, aké sú tu výzvy, ale opakujem ešte raz, e, nesmieme to zanedbať. Adicionalita. Na to sa veľmi často mnohí pýtajú. Viete určite, že komisia nie je ten orgán, ktorý vyberá projekty. Bolo by dobré, keby každý projekt vedel vlastne vysvetliť, akú má adicionalitu, ale vo väčšine prípadov adicionalita je veľmi jasná. Buď by sa ten projekt vôbec nezrealizoval bez tejto podpory, alebo by sa nezrealizoval tak rýchlo a v takom rozsahu bez e, prostriedkov z fondu EFSI. Toto je teda tá základná funkcia EFSI. E, základný predpoklad mm, investícií z fondu EFSI je ten, že musia vytvoriť pridanú hodnotu. E, potom ste položili ešte otázky, ktoré neviem zodpovedať tu a teraz, ale poprosím komisárku Kretu a ona vám odpovie. Ďakujem. Ešte tu máme 6 otázok. Potom začne hlasovanie o 35 minút. Dúfam, že budete struční. Pán Martan. Eh, eh. Ja som hovorila, že krátko či stručne, ale hovorili sme ak, by sme, ak všetci hovorili 10-15 minút, tak nech aspoň ostatní koordinátori nech majú dostatok času, aby mohli položiť svoje otázky. Pán komisár Katajnet, vaše vystúpenie ste rozdelili do štyroch hlavných problematík. Ja budem mm, robiť nejaké pripomienky aj otázky. Agenda, schopnosti a zručnosti, hovorili ste o nedostatku týchto schopností a zručnosti a že sú potrebné štrukturálne zlepšenia a pokiaľ ide o učňov a prax, ako zabránime zneužívaniu praxe a praktikantov. Je to choroba, ktorá trápi mnohé členské štáty, pretože tieto sa e, zneužívajú, sú uční či praktikanti, ktorí sa doslova zneužívajú, hlavne mladí ľudia, ktorí ako pracovná sila za veľmi nízke e, náklady a platy a nie ako nástroj na poskytnutie ďalších odborných e, skúseností, vzdelávanie e, pedagogických pracovníkov. Áno, žiadate od e, školy, aby vzdelávala, ale na druhej strane ničíte niečo, čo v Taliansku vynikajúco fungovalo, aj univerzálne to bolo uznané a žiadate, aby sme sa adaptovali na iné vzdelávacie systémy, zatiaľ čo tieto by sa mali skôr adaptovať na náš. A tento e, vzdelávací talianský systém bol najlepší a bohužiaľ sa nám podarilo rozdrobiť e, tento sektor, ktorý slúžil nielen na prípravu študentov, ale aj na e, tvorbu Eh, mm, hodných pracovných miest aj pre vzdelávací a pedagogický personál. Hovorili ste o migrantoch a o práci pre nich a súhlaste napríklad so stanoviskom Nemecka, ktoré ponúka 2 eurá na hodinu eh, tým, ktorí eh, nejakým spôsobom začlenia imigrantov do pracovného trhu, ale toto je vlastne zneužívanie práce E, Face, hovorili ste, že ste často na Twitteri. Ja to nerobím často, ale ja využijem túto vašu možnosť. Aké sú vaše návrhy a projekty pre Taliansko? Je ich 8. Tak otázka je, aké budú pozitívne pre Taliansko a koľko pracovných miest vytvoria. Jeden, um, sú, často sú riskantné, neudržateľné a ide často o, o firmy, ktoré trpia problémom klientelizmu. Takže tu by bolo potrebné sa viacej e, zamyslieť. Oceliarstvo určite poznáte skúsenosti Ask Eternity Group. Pred niekoľkými rokmi sme zažili vážny problém, ktorý sa týkal aj um, antitrustovej európskej afery, došlo tam k sociálnemu dumpingu a došlo ku problémom práve v oceliarskom sektore, e, ktorý teraz už desiatky rokov trpí v Európe. Potrebujeme politiku, ktorá bude mať víziu do budúcnosti, nielen v Taliansku. Ast eterni. Teraz, ak udelíme Číne štatút, štatút trhovej ekonomiky, tak potom čo dopadne s oceliarstvom spoločne so spracovateľským priemyslom, e, ktorí dávajú e, tisíckam ľuďom e, prácu v Európe a boli skutočne zdrojom bohatstva a teraz je tejto, tento sektor v hroznej situácii. Takže je asi potrebné sa poučiť z našich vlastných chyb, ktoré sa neustále robia, keď nemáme víziu skutočne účinných priemyselných politík. Navrhli ste o tom, aby sa hovorilo o fondoch a o FCI v členských štátoch, ale keď hovoríme o veľkých infraštruktúrach v takej krajine, ako je Taliansko, je to jedna z najkrajších a najväčších krajín vo svete a keď chceme podporovať najväčšie infraštruktúry tým, že ich ničíme, tak potom aj musíme tým ľuďom vysvetľovať, o čo ide že veľké infraštruktúry by mali vytvárať pracovné miesta, ale nie, tie nevytvárajú. Vytvárajú len momentálne pracovné miesta. Ako náhle sa tá veľká infraštruktúra či verejná práca ukončí, tak končia aj e, zamestnania a pracovné miesta. Takže by sme mali mať istú víziu. V tejto Európe chýba komplexná vízia toho, čo potrebujeme, toho, čo chceme byť. Mali sme to urobiť už po druhej svetovej vojne, keď sme veľký e, m, zbrojársky priemysel transformovali a mali transformovať. Neurobili sme to a teraz e, tu máme veľké sektory, ktoré ešte nadalej zabíjajú ľudí, ale neurobili sme teda tú potrebnú transformáciu priemyslu. Edvard Martin, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán komisár, že ste tu dnes medzi nami, aby ste nám predložili vaše priority a budem hovoriť o oceliarskom sektore, a to jeden zo strategických sektorov v Európe, nielen preto, že potrebujeme oceľ, ale pretože to odpovedá aj našu kolektív, naše kolektívne znepokojenie. Hovorím o viacej ako milióne pracovných miest, či priamých alebo nepriamých, otázka výskumu a vývoja, investície, ktoré s tým súvisia Vytvorili ste systém dohľadu, e, dovozu ocele, ale neviem, čo vy vlastne dozorujete, ale dozorujete a dohľadujete veľmi zle, pretože je to minia, minimálne 2 milióny tón ročne ocele sa dostávajú do EÚ. 37 miliónov tón čínskej ocele sa dostalo tento rok poprvýkrát, opakujem, poprvýkrát v našej histórii Európa bola deficitná E, teda mala e, sklz, alebo teda mala väčší dovoz ako vývoz. A v dopite ocele my e, trpíme problémami e, s cenou a Číňania z, na tomto zarábajú peniaze. Číňania e, strácajú 57 eur za tonu ocele a predávajú nám túto tonu takmer za cenu prvotnej suroviny a tam je možno e, ten pes zakopaný a v tom spočíva ten čínsky zázrak. A to, čo ste, sa spomín- čo ste spomínali, tú schôdzu z OECD a môžem vás ubezpečiť, a ja som tam bol, Číňania neprišli tam diskutovať s nami, ale prišli tam, aby nás e, nejakým spôsobom zastrašovali. Pani Merkelová pred cirka dvomi týždňami bola v Číne, aby e, sa venovala tiež problematike nadprodukcie ocele. Viaceré čínske oceliarské firmy znovu spustili svoju činnosť, takže namiesto toho, aby znížili svoju produkciu a to, že to, čo komisia tvrdí, že oni znížia produkciu, tak to vôbec nie je pravda tak ako môžeme uchovať úroveň kvalifikácie a vzdelania v európskych centrách e, máme veľa oceliarských firiem, ktoré majú svoje e, vzdelávacie strediska. Na svetovom e, trhu sú tisícky oceliarských firiem, mnohé z nich, asi 50 pred niekoľkými rokmi ešte neexistovali. To len poukazuje na mieru inovácií v tomto sektore ale takýmto rytmom žiaľ o niekoľko mesiacov my zmizneme, pretože nebudeme schopní čeliť čínskej konkurencii, takže musíme skutočne pridať plyn, musíme dohliadať na čínsky e, dovoz ocele, musíme prijať antidumpingové opatrenia pretože e, tento do vás prináša obrovské škody a ja podporujem predrečníka, pokiaľ ide o rešpektovanie životného prostredia, testy, ktoré sa pripravujú, pretože treba uchovať životné prostredie, aj zdravie pracovníkov a verejné zdravie, ale ak ETS, ak spočíva len v tom, že budeme len dodatočne zdaňovať európsky priemysel, z oči v oči dovozu, len zakceleruje, e, proste zrýchlíme e, rozpad nášho strategického priemyslu. Budem stručnejší ako predtým. E, pani Akera, neopodstatnené um, stáže, ktoré ľudia využívajú na to, že potom zamestná, nahrádzajú e, vzdelaných ľudí. Toto je čosi, na čo nemáme legislatívu, pretože toto e, spadá na národné vlády a národné pracovné zákony, aby rozhodli, čo, teda, čo sa považuje za pracovné právo, čo sa považuje za priateľné a nepriateľné, nepriateľná stáž. Rozdiel medzi stážou a čo je teda rozdiel medzi stážou a normálnym, normálnou pracovnou zmluvou. Preto pre nás je ťažké posudzovať e, politiku v tejto oblasti medzi členskými štátmi, ale v takej všeobecnejšej rovine je jednoduché rozlíšiť medzi e, stážou a riadným, riadnou pracovnou zmluvou. Chcem povzbudiť členské štáty, aby využívali e, stáže, predovšetkým za okolností, kedy máme veľa nezamestnaných mladých ľudí. Stáže, takéto stáže sú veľmi dobré spôsoby, ako sa dostať do pracovného života. Je vždy lepšie robiť čokoľvek, než Nerobí nič príliš dlhé obdobie. Preto by sa to dalo využívať viac, ako sa to využíva. Ale súhlasím s vami, že stáže nemôžu e, narúšať trval uzrateľný trh práce. Európa je plná osvedčených postupov v tejto oblasti a v krajinách, kde niekto E, má problém v tejto oblasti, tak tieto krajiny sa môžu pozrieť na osvedčené postupy v iných členských štátoch, ako to funguje tam. Potom otázky k oceli. Ja skombinujem dve otázky dvoch rečníkov. Ča, e, kapacity Číny v oblasti výroby ocele sú väčšie než kompletná európska výroba. Čiže tá celková kapacita je väčšia, vyššia ako naša kompletná, kompletný výrobný objem. To neznamená v každom jednotlivom prípade dumping, ale samozrejme je zjavnejšie, že keď je nadkapacita, tak to treba niekde predať. A ako náhle to neviete predať, tak musíte niečo urobiť s cenou. No a riziko dumpingových cien sa potom výrazne zvyšuje. Nemám teraz presné čísla, ale počul som dva rozdielne údaje toho, aký je podiel čínskej ocele, ktoré podliehajú antidumpingovým opatreniam Eh, jedno číslo bolo 17% ocele z Číny, ktorá podlieha antidumpingovým opatreniam a potom iné číslo je 44%. Ako som už povedal, nemám teraz úplne korektnú odpoveď, ale keď povieme, že je čas eh, využiť nástroje na obranu obchodu, ochranu obchodu, komisia ich používa za každým, keď európska spoločnosť nastoliť tento problém a analizujeme tie prípady a potom buď uvalíme na tú spoločnosť alebo neuvalíme e, nástroje obrany obchodu. Naše nástroje sú rovnako efektívne ako v Spojených štátoch. V Spojených štátoch sa dajú využívať rýchlejšie, než ako ich využívame my, ale my chceme zmeniť naše nástroje TDI, ak to umožní členský štát. Je rozpor medzi členskými štátmi v otázke TDI. Zamerali, zaznamenali sme určitý pokrok, ale nie vo všetkých opatreniach. Napríklad um, pravidla nižšieho cla tu e, je to ešte stále postihované v niektorých členských štátoch ale na to e, je, o tom musí rozhodnúť rada. Čo je rozdiel medzi americkými a európskymi antidumpingovými opatreniami? Americké rozhodnutia e, sa často e, dostávajú pred súd a často prehrávajú, častejšie ako teda v Európe, v Európskej únii. Ako som povedal, snažíme sa zlepšiť nad systém a musíme, musíme byť pripravení hájiť, obraňovať Ferový obchod. Viac otvoreného obchodu znamená spravodlivejší obchod. Ak chcete byť v obchode liberálny, tak zároveň musíte byť ochotní chrániť spravodlivý obchod. Politika liberálneho obchodu neznamená, že všetko je povolené, najmä v prípadoch, kedy nadmerná kapacita e, škodí výrazne trhu a v takom prípade musíte byť pripravení chrániť a brániť vaše vlastné záujmy. Ďakujem. Ďakujem, teraz má slovo Dominik Matán. Prepačte, že som poplietla vaše meno. Máte slovo. Merci, madame le président. Ďakujem, pani predsednička. Po vystúpení pani kolegyne Agea som chcel vystúpiť po taliansky a po pánovi Martinovi by som tiež pripomenul e, pánovi Martinovi, že vy ste dali slovo Dominikovi Martinovi, ale milý Eduard, ja som bol nadšený, ja som bol nadšený, e, že som zistil, že ste konečne za rozumný protekcionizmus ale ide, to len, ide len preto, že sú vaše záujmy postihnuté. Áno, tentokrát e, ocel pre vás je dôležitá, zaujímá vás a preto chcete, aby tam bol protekcionizmus. No dobre. Pán podpredseda, musím priznať, že váš veľmi dynamický tón vo vašom vystúpení ma takmer dostal z môjho Mm, prekvapenia, ale už ste pri moci niekoľko desiatok rokov. Európska komisia už desiatky rokov je pri moci a všetko, čo vy žiadate, stratégie pre kvalifikácia kompetencie, milióny e, Európanov, analfabetov, e, mladí ľudia bez diplomov a tak ďalej. Ale vy ste za to trošku predsa len zodpovední. A dúfam, že ste to neobjavili v roku 2016, aj keď teraz vedieme štrukturovaný dialog e, pre e, program komisie na rok 2016. E, vy musíte vlastne, ste zodpovední za 30-40 posledných rokov. Hovoríte o investíciách, poviete, že budeme refinancovať banky, no to je v poriadku. Ale vy refinancujete len banky ale MSP a mikrofirmy očakávajú, ale aj živnostníci, tak aby to boli nielen banky, ktoré budú refinancované, ale aj oni. Pretože oni majú skutočné projekty. A čo robia banky? No požičavajú peniaze. A vy to viete veľmi dobre. A je to škoda. Oceľ. O tom sa už pohovorilo, tak nebudem zachádzať do detajlov. A pokiaľ ide o sociálne práva, pampom predseda. Spustiť e, rokovania, to je krásne, to je zbožné želanie, ale keď chcete podporovať členské štáty, aby používali sociálne fondy a fond prispôsobeniu sa globalizácii, aby uľahčili situáciu e, pracovníkov. Na jednej strane robíte všetko preto, aby naše firmy zmizli, no teda všetko nerobíte nič, aby nezmizli a aby ste potom nejakým spôsobom e, oslabili e, vedomie a svedomie e, ľudia národov, ktorí sa búria, tak potom chcete obhajovať sociálne práva miliónov pracovníkov, no ale to nie je ten správny postup. Naopak, Pán, mal rovnako dynamický tón a tiež ma to fascinovalo. A pritom e, aj on je členom väčšinových politických skupín v tomto parlamente a komisie, ktorí tiež udávajú tón súčasnej politike 30 alebo 40 rokov. Ale to bol skutočný útok, naozaj útok v plnom zmysle slova. A e, zničil prácu komisie a váš e, vaše vystúpenie. Dobre, no sledovať vaše projekty na Twitteri, no pán, predsed, pán podpredseda Európskej komisie. Je Vary potrebné, aby my sme vaše projekty sledovali na Twitteri? To je vaše kredo? 21. júna 2016. No, nehnevajte sa. Vašim argumentom je no. Sledujte ma na Twitteri Predstavte si, že všetci európsky občania si vypočujú to, čo vy ste im navrhli, aby vás sledovali na Twitteri. No tak dobre, budeme všetci spokojní. Pán Pirinský, aj on ma dostal z toho údivu, hoci mal porovnateľný dynamizmus ako e, váš, Nehovorili ste veľa o sociálnom dumpingu, hoci tu máme obavy. Nehovorili ste veľa o TTIP, hoci je to vo vašom programe. Volá sa to dohoda o voľnom, rozumnom voľnom obchode, rovnoprávnom z, z rovnakých podmienok z USA. Už vieme, že ak tento TTIP sa príjme, tak to bude koniec, koniec Európskeho spoločenstva a vy to viete pretože vy ste veľmi šikovný chlapec, inak by ste neboli na tomto poste. Moja otázka je veľmi jednoduchá. Nemáte pocit, že ste na palube Titaniku? You have finished. Then I'll give the floor to... Skončili ste, potom dám slovo pani Ribero, máte slovo. Muito obrigada, Presidente. Uh... Ďakujem. Mali by sme byť zdvorili k našim hostom. Neakceptujem urážky od členov tohto výboru voči komisárovi, ktorý je tu na to, aby odpovedal na určité otázky. Urážať našich hostí nie je príliš milá vec. Pán Kaza, kedy som niekoho urazil. Toto, toto je moralizovanie. Ja som bol ale veľmi e, korektný. Niekto povedal, že ak v tomto zhromaždení nie je e, žiaden e, poslucháč, tak to je potom drzosť, to je neúctivé správanie. Pán komisár, ja som vôbec nebol urážlivý uražlivý voči vám. Máte slovo. Momentálne v miestnosti príliš veľa mužov. Madame Ribeiro has the floor. Pani Ribeiro má slovo. Eu compreendo que o colega tenha alguma relutância em ouvir-me. Dobre. Chápem, že kolega ma nechce počuť, ma nechce počúvať, ale mám právo vyjadriť svoj názor. Pán komisár, vítajte v našom výbore. Dovolte mi povedať, že ja ako učiteľka a ako odborárka eh, som rada zobrala na vedomie vaše priority, počnúc eh, kompetenciami. Tu je potrebné zareagovať na pracovnú agendu Európskej komisie. Chcem sa eh, koncentrovať na jeden dôležitý aspekt. Kán, komisár, keď hovoríme o otázkach vzdelávania a zručnosti, tak musíme zohľadniť, že toto sú aspekty, eh, ktoré sa nedajú riešiť krátkodobo. Dopady sa prejavia až e, v strednodobej a dlhodobej rovine. Inak by sme videli, že členské štáty by žonglovali e, so štatistickými údajmi, aby vyhoveli očakávaniam, ktoré by sme mohli vzbudiť, aby sa docelili lepšie výsledky e, v oblasti vzdelávania. Hovorili sme o tom, že je potrebná Ehm, ehm, investovať do vzdelávania učiteľov. To sa netýka len základného vzdelania, to sa týka predovšetkým celoživotného sprievodného vzdelávania počas profesného života, ktorý trvá 20, 30, 40 rokov. A tu sú učitelia odkázaní na to, aby, boli, aby sa neustále aktuálne vzdelávali, aby nadobudali aktuálne poznatky. A to predpokladá, aby členské štáty neustále investovali do takéhoto vzdelávania. Tu musíme trošku zmeniť priority. Ďalej, druhý bod. Komisia chce podporiť členské štáty, aby sa využívali zdroje EFSI. To je veľmi pozitívne. Mňa by zaujímalo, do akej miery by to mohlo byť možné. Tiež chcem poukázať na to, že v tých najodlahlejších regiónoch je veľmi ťažké využívať tento fond. Čiže apelujeme na Európsku komisiu. Ja pochádzam z Azurských ostrovov, mám veľké problémy na základe ich veľkosti a na základe polohy, teda takejto odlahlej polohy. Takže, pán komisár, ak, by ste nám, ak nám chcete pomôcť, naozaj by som vás privítala u nás na Azorských ostrovoch, vás a váš tým, aby sme e, mohli malým a stredným podnikom a obyvateľstvu poskytnúť viac informácií, aby sa mohli zapojiť do tohto plánu. No a na záver ešte jedna pozitívna poznámka. Som spravodajkyňou v tomto výbore pre Európsky semester Správa, ktorá sa diskutovala vo februári, aj stanovisko, ktoré bude zajtra predložené, prezentované. No a pozitívne chcem poznamenať, že sociálny dialog so sociálnymi partnermi e, je posilnený. To je dôležité, pretože čelíme veľkej výzve. Nie veľa ľudí o tom hovorí, o tejto výzve. Ide o e, udržateľnosť sociálneho štátu a európskeho sociálneho modelu hospodárske výzvy, ktorým čelíme, demografické výzvy, ktorým takisto čelíme, európsky sociálny model, tak ako ho poznáme dnes, e, e, spochybnia, ak nič neurobíme, 7 svetového, svetovej populácie. Musíme zachovať náš model, ale to je možné iba ak zapojíme sociálnych partnerov. A v tomto vás chcem podporiť. Ďakujem. Teraz ďalší rečník. Sorry, it's Mr. Pavel. Nie, prepačte, pán Emilian Pavel. Mám tu trošku komplikovaný zoznam. Ďakujem, pani predsednička, pán podpredseda. Ďakujem, že ste prišli. Budem stručný, pretože už ste zareagovali na niektoré z bodov, ktoré som sa chcel opýtať. Ale presnejšie k situácii v Rumunsku máme Nemáme ani jednu banku, ktorá poskytuje podporu investičného plánu. Takisto ste povedali, že budete diskutovať s bankami, aby sa zapojili do týchto programov. Odporúčam, aby ste diskutovali s ich materskými bankami alebo s bankami v Rakúsku, v Nemecku alebo v Francúzsku, kde majú sídlo. Pretože Nemáme toľko bank, ktoré sú originálne rumúnske banky. Vo februári ste sa stretli s našim premiérom, ktorý je bývalý komisár, čiže on musí chápať tú dôležitosť programov Európskej komisie. Možno by ste mohli aj tu eh, na tomto zasadnutí povedať, o čom ste diskutovali, v čom spočívajú problémy, prečo my ako rumúnsky občania eh, nefungujeme v tomto dôležitom programe. V neposlednom rade Eh, hovorím o sprievodných podujatiach v Rumunsku. Eh, novo zvolení, eh, novo zvolení starostovia sú v úrade a budú zahájené plány do najbližších rokov, čiže tu by som vám bol veľmi rád nápomocný. A teraz posledná rečnička, pani Sandar. Monsieur le, monsieur le vice-président. Ďakujem, pán podpredseda. Rada by som vám poďakovala, že ste prišli dnes e, medzi nás a na rozdiel od istých kolegov, ktorí tu ale už nie je, verte mi, že Európska komisia je schopná zmeniť veci s nami na európskej úrovni, aby vylepšila zamestnanosť v jednotlivých členských štátoch. Spomenuli ste rôzne body ja by som nastojila na otázke zručnosti a schopnosti, ktorú ste spomenuli. Dve veci. Poprvé, nadobudanie týchto zručností a vedomostí. A tu vás úplne podporujem v tom, čo ste naznačili. Potreba zasiahnuť na úrovni národného vzdelávania potrebná podpora učňovstvu a praxi a praktikantom, aby našim študentom umožnila, bola táto možnosť, aby zároveň sa vzdelávali a zároveň mali možnosť praxe vo firmách. Tiež potreba rozvíjať podnikateľského ducha u našich mladých, pretože za ním je tiež isté množstvo schopností, ktoré by e, viedlo naši mladých k e, tomu, aby zakladali firmy. To sú rozhodujúce veci. Keď hovoríme zručnosti alebo schopnosti, tak je tam aj otázka uznávania schopnosti a to je potrebné. Podľa nás ja som z e, hraničnej oblasti z Alsaska u nás je vysoká nezamestnanosť zatiaľ, čo za hranicami sú pracovné miesta. Aj tam nám treba veľa urobiť, aby sme našich mladých francúzských ľudí pripravili na to, aby eventuálne mohli pracovať na pracovných miestach v Nemecku, ale je tu aj skutočný problém uznávania a vzdelávania, pretože šéfovia nemeckých firiem nevedia, aké kompetencie a schopnosti sa skrývajú za francúzskými diplomami. Moja otázka je, jednoduchá. Aké nástroje e, môžeme nájsť za, týmto, za týmito uznávaním kompetencií a zručností? Yes, Mr. Thank you. Thank you very much. Mr. Ďakujem, pán Martán. Už tu nie je. Ale keby tu bol, tak by som mu bol povedal tak by som mu povedal, že všetko. Bol by som rád, keby ste hovorili e, o Dominikovi Martánovi a Eduardovi Martánovi, lebo sme tu dvaja s rovnakým priezviskom v jednej miestnosti, ale on tu už nie je. Je ťažké počúvať túto kritiku, že Európska únia urobila všetko zlé, parlamentné strany, národné vlády, z časti je tá kritika opodstatnená, ale z časti kaziť pekný príbeh by bolo férovejšie voči voličom vysvetliť, aká je kompetencia EÚ, aká je kompetencia ehm, komisie a eh, to je riziko, že sa tým prekazí eh, pekný príbeh. FC eh, nerefinancuje banky. Bolo by to protiprávne. FC potrebuje banky pre financovanie malých a stredných podnikov, pretože eh, Office EIP nemôže eh, dostávať tisícky požiadaviek žiadosti od malých a stredných podnikov a bolo by ťažké pre malé a stredné podniky, ktoré keby E, mali kontaktovať e, luxemburské EIB, preto potrebujeme lokálne banky. Takisto vždy povzbudzujem ľudí, aby všetkých sledovali na Twittery, pretože sú to dodatočné zdroje informácií, pokiaľ má niekto nezáujem. Pani Ribero, vzdelávanie je dlhodobá investícia, presne tak. Keď sa pozrieme na digitalizáciu a na štvrtú priemyselnú revolúciu, vidíme ten rozmer a sú strednodobé a dlhodobé výzvy, preto na to musíme byť pripravení. Nie je neskoro začať zlepšovať kvalitu vzdelávania. Eh, jedna veľkosť sa nehodí všetkým, preto je potrebné kopírovať eh, osvedčené postupy od niektorých krajín, ale od ďalších krajín zase iné. FC a eh, najodlahlejšie regióny niekoľko myšlienok, niekoľko návrhov. Vedel by som si predstaviť, že veľkosť trhu, ktoré financujú malé a stredné podniky, že to je niekedy problematické. Preto možnosti EFSI zlepšiť financovanie malých a stredných podnikov a v, v najodlahlejších podnikoch je najjednoduchší a najrychlejší spôsob, ako využiť EFSI Takže zvýšiť povedomie bank, ktoré sú eh, usídlené na Azurskom pobreží a môžete sa obrátiť na najbližšiu pobočku EIST, EIB. Nepoznám situáciu na Azurských ostrovoch, Ide o investičnú platformu a to v podstate znamená, že EFSI môže e, poskytnúť kapitál a môžu investovať do menších projektov a pomôcť investorom, aby získali financie. To je to, čo Francúzsko e, využíva úspešne pre projekty efektívnosti energie a to je model, model ktorý chceme zlepšiť. E, Cyprus to využíva v oblasti cestovného ruchu pán Pavel. Vyjadrím sa po tom, čo budem hovoriť o rumunských bankách, o zahraničných bankách. V Bulharsku viem, že Raiffeisen je jedna zo sprostredkovateľských bank. Tie názvy tých ostatných si nepamätám, ale je to logické. Diskutovali sme s premiérom a s ministrom financií, e, ktorí chápu logiku FC. Povzbudili sme ich, aby sa e, zamerali na projekt zavlažovania. No a zároveň hoci nie je naša povinnosť podporovať nejaký projekt, máme určité návrhy, ako ten projekt by mohol byť vypracovaný. Takisto by sa dali využiť štrukturálne fondy ako kofinancovací element. Ale rád vám osobne pomôžem, alebo teda vašej krajine. Pani Sander, uznávanie kompetencií. Je to jeden z najdôležitejších bodov, ak chceme vytvoriť jeden jednotný trh práce v Európe. Váš príklad je príklad toho, že aj v oblastiach, kde ľudia ak uznávanie nebude fungovať, tak budeme mať problémy Komisia predložila iniciatívu, pokiaľ ide o uznávanie zručnosti, ale všetko závisí od implementácie národných orgánov. Niekedy som počul pozitívne príklady Fínsko, Švédsko, kde lokálne orgány prevzali vedenie, hoci je to v kompetencii národných ministerstiev, ale lokálne orgány sa do toho pustili a začali porovnávať, koľko osnov sa líši medzi týmito krajinami a vyzvali podnikateľov, ktorí hovorili, aké zručnosti potrebujú a potom e, na obidvoch stranách hranice z školy začali smerovať vzdelávania teda prispôsobovať to skutočným potrebám, čiže dá sa veľa urobiť na nižšej ako národnej úrovni. A sú dobré a pozitívne a negatívne príklady, že sa dá čeliť týmto prekážkam aj v ďalších oblastiach. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše názory a pokračujeme v tejto pozitívnej spolupráci. Ďakujem. Katajnen. Ďakujem, pán Katajnen. Are you ready to vote? Ste pripravení na hlasovanie? Pán Martan? Mohol by som pani Sanders Levriovi a pánovi Kaza, že či môžem ísť na toaletu a či môžem opustiť na chvíľu prácu. No, Monsieur Labello. Oui, madame la présidente, comme monsieur Martin. Euh, no. Keďže pán Martin má svoje fyziologické problémy, aby ich mohol zrealizovať a na to nemám samozrejme žiadny vplyv a môže robiť, čo chce, kedy chce a môže vychádzať, kedy chce zo sály, ale keď sme, keď je človek poslancom a keď e, úrazí niekoho, tak by minimálne mal ostať na to, aby si vypočul odpoveď. Mohol možno aspoň o niekoľko minút posunúť túto vysoko dôležitú a nutnú misiu, ktorá ho prinútila opustiť sálu. E, celé minúty sme museli počúvať to, v akom je stave údivu, tak, tak e, Nikdy to neulahčilo diskusiu medzi ľuďmi, ktoré majú e, rozdielne e, názory, ale takéto ťažké stavy, ktoré môžeme mať eventuálne po obede, môžu súvisiť aj z toho, že človek mal ťažký obed, ale v každom prípade mohol minimálne počkať na odpoveď pána komisára. A vzhľadom na odpoveď pána Levriu, som rád, že mi tu dáva lekcie. Ja som ale mňa nikdy nepredvolal žiadny sudca. Well, now we are going to vote. This... Teraz teda budeme hlasovať. E, táto diskusia sa skončila. Pani Dlabajová má otázku, ktorá sa týka niečoho iného. Ďakujem. Nebudem hovoriť o fyziologických problémoch, ale o procedurálnych problémoch. Predtým, než pristúpime k hlasovaniu, chcem sa vyjadriť e, k, tej, k tomu postupu, na základe ktorého sa otázka predložila. Minulý týždeň skumi, skupiny menovali tieňových spravodajcov k e, záruke pre mládež a tieňoví spravodajcovia sa cez e-mail dohodli, aký obsah bude mať táto otázka. Potom to bolo finalizované. A potom interne v, našej, v našich skupinách sme kolegom text otázky predložili. Včera večer o 8, o 20. pán Hendel zmenil text otázky, nekonzultoval to vôbec s tieňovými spravodajcami a teraz 24 hodín neskôr máme o tomto texte hlasovať. E, ja potrebujem na toto odpoveď. Ja podporím tú otázku na ústne zodpovedanie, ale spochybňujem postup, akým bola otázka predložená. Takže otázky e, na ústne zodpovedanie teraz bude vypracovávať e, predseda bez e, toho, aby sa k tomu vyjadrili tieňoví spravodajcovia. To je nový postup. Ďakujem. Áno, chápem, že máte výhrady tomuto postupu, ale napriek tomu o tom budeme teraz hlasovať, pretože je to naliehavá záležitosť, musí to ísť v júli na, na plenárku, aby e, to bolo pripravené, keď sa bude hodnotiť viacročný finančný rámec. Hlasujeme. Otváram hlasovanie e, o otázke na ústne zodpovedanie. Končím hlasovanie. 42 za, nikto nie je proti. Nemôžeme vziať váš hlas do úvahy. Um, ďalším bodom je návrh odporúčania e, na návrh pani Jasovieckej k návrhu rozhodnutia rady o protokole k dohode s Švajčiarskou konfederáciou a Európskym spoločenstvom. E, pozmeňovací návrh 1, kto je za? proti, zdržali sa, je to zamietnuté. A teraz návrh odporúčania ako celok, kto je za? To je elektronické hlasovanie, čiže kto je za? Máme tu jeden hlas naviac z SAD. Čiže 45 za, 2 proti. A teraz záverečné hlasovanie, takisto elektronicky. Končím hlasovanie. 44 za, 2 proti. Teraz pristúpime k smernici o rovnom zaobchádzaní v zamestnaní, Employment Equality Directive. Začneme 56. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 57. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Líbe 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 1B. Kto je... Líbe 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Ocek 2. Nie, to si musíme skontrolovať. Odsek 1b, líbe 4, kontrola, otváram hlasovanie. Na jeden hlas naviac z EPP. Hlasovanie prebieha. Končím hlasovanie. Ešte stále jeden hlas naviac. viac. Ešte stále jeden hlas naviac. Dobre, teraz je to dobré. Končím hlasovanie. Schválené 31 hlasov za. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené? Nie. Žiada sa kontrola? takže otváram elektronické hlasovanie. Kompromis 10. Prepačte. Pozmeňovací návrh 58, 59 a 60. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Otváram hlasovanie. Končím. Je to zamietnuté. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené? Šesťdesiat šesť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené? FAM 2 za, proti, zdržali sa, schválené. FAM 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. LIBE 10 za, proti, zdržali sa, schválené. LIBE 7 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Kompromis 11, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 68. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 70 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 79, kto je za, proti, zdržali sa. Kto sa zdržiava? Jeden. To si skontrolujeme. Otváram elektronické hlasovanie k 79. Končím hlasovanie. Jeden hlas naviac z EPP. Je to v poriadku? 29 za. nás sa zdržalo. Kompromis 13, kto je za? Proti zdržali sa schválené. 81, kto je za? Proti zdržali sa schválené. 83 za, proti zdržali sa schválené. 85, kto je za? Proti Zdržali sa? Schválené. 88 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 14 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 92 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 93. Nie. Áno. 93, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 95 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 15, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 7a. Pozmeňovací návrh 100, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 101 za, proti, zdržali sa, schválené. 102 za, proti, zdržali sa, schválené. 103 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 103 si overíme, otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Je to schválené 25 hlasmi. 104 za, proti, zdržali sa, schválené. 105 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 109 za, proti, zdržali sa, schválené. 111, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 17, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 116 za, proti, zdržali sa, schválené. 117 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa schválené. 126, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa schválené. 130 za, proti, to si musíme overiť. 130. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jeden za e PP na viac. Je to schválené jedným hlasom na viac. 132, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 131 bola stiahnutá. 132 je odhlasované, schválené. 133 a 134 spolu za, proti, zdržali sa. Toto si overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté jedným hlasom. 135, kto je za? Proti? Zdržali sa? To si overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 29 hlasov za. Teraz kompromis 20. Kto je za? kto je proti, zdržali sa, je to schválené. 147, 148, 151 v jednom balíku za, proti, zdržali sa, schválené. 149 za, proti, zdržali sa, schválené. 150, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 153 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 21, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 160, 161 spolu, kto je za, kto je proti, zdržali eh, schválené. 162, kto je za, proti, zdržali sa schválené 163, 164 spolu, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 165, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 166, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 167, za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 24, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 22, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 178, kto je za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté. Overíme si to elektronicky. 178. Je to schválené jedným hlasom. Kompromis 23, kto je za? proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis 25, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 187, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 188, prepačte, 190, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 193, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 197, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 198, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 199 spoločne s 200, kto je za, proti, zdržali sa. Prepačte, musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. The vote is now... hlasovanie. 7 hlasov. Je to prijaté. 201 za, proti. Zdržali sa prijatí. FAM 3 za, proti. Zdržali sa prijatí. FAM 11 za, proti. Zdržali sa prijatí. 202 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 203 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 204 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 205 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Pozmeňovací návrh 207, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 26, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 27, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 219 spolu s pozmeňovacím návrhom 220 221, 222 a 223. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 224. Kto je za? Proti? Ešte raz rukami. Kto je za? Pozmeňovací návrh 224. Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 225 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 226, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 227 za. Aha, ten odpadáva. Pozmeňovací návrh 227 odpadáva. Libe 6, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 28, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmaňovací návrh 230, 231 spolu, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromisný návrh 30, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný návrh 229, kto je za, proti, zdržali sa, 29, zdržali sa, 241, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmaňovací návrh 243, kto je za, proti, zdržali sa. Ešte raz, kto je za, proti, musíme to preveriť. 243, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. O dva hlasy to prešlo. Pozmaňovací návrh 244 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 250 a 251, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmaňovací návrh 252 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmaňovací návrh 253, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. FAM 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 32 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis Takže kompromisný návrh 32 preveríme, otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. Prešlo to o 34 hlasov. <clears throat> Kompromis 33 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmaňovací návrh 200. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmaňovací návrh 266 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmaňovací návrh 267, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 276 za. Proti? Zdržali sa prijatí. FEM 12 za. Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 37 za. Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 279 za proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 286 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 287 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 39 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 200 91 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 292 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 294 za, proti, zdržali sa pri, zamietnutí. 293 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 295 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 296 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 296 pozmeňovací návrh. Preveríme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 31 hlasov. 297 za, proti, zdržali sa prijatí. 298 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Nie, prepačte, prijatý. 298 je prijatý. 299 za, proti, zdržali sa. Musíme to preveriť. Pozmaňovací návrh 299. Otváram teraz hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté o tri hlasy. 301 za, proti, zdrali sa, prijatí. Kompromis 4, kto je za, proti, zdrali sa, prijatí. 40, 306 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 307 a 308 za, proti, zdrali sa prijatí. 309 a 300, 309 za, proti, zdrali sa prijatí. Kompromis 1 za, proti, zdrali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 6 a 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 9 a 10 spolu za, proti, zdržali sa zamietnutí, 40 za, proti, zdržali sa 14 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 12, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme pozmeňovací návrh 12. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. prešlo to o dva hlasy. Pozmeňovací návrh 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. 16 za, proti. Šestnáctku preveríme, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 30 hlasmi. Pozmeňovací návrh 17, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí, Úvodné ustanovenia. Pozmeňovací návrh 18, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutí, Pozmeňovací návrh 19, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 20 za, proti, zdržali sa prijatí, 21 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňovací návrh 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis, preveríme pozmeňovací návrh 22, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. EPP má jeden hlas naviac. It could be. Are they? No. Okay. Uh, it's rejected by 30 votes, very clear. Uh, we were... Je to jednoznačne zamietnuté. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 25 za, proti, zdržali sa prijatí, 26 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 31 za, proti, zdržali sa prijatí, Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 36, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 5 za, proti, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý Pozmeňovací návrh 40 za, proti, zdržali sa. Preveríme pozmeňovací návrh 40, otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 41 za, proti, zdržali sa. aby sme sa ubezpečili, tak to preveríme. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté o jeden hlas. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý? Pozmeňovací návrh 45. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý? Alebo Zamietnutý. Preveríme pozmeňovací návrh 45. Otváram hlasovanie. A uzatváram hlasovanie. Je to... Je to zamietnuté. FEM E. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. FEM F. Za? Proti? zdržali sa prijatí. FAM G za, proti, zdržali sa prijatí. FAM H za, proti, zdržali sa prijatí. FAM I zdržali sa e, eh, prijatí, e, eh, za, proti, zdržali sa prijatí. FAM A, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. FAM je, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. FAM C, kto je za, proti, zdrali sa. Preveríme FAM C. Otváram hlasovanie a teraz uzatváram hlasovanie. Je to prijaté o 4 hlasy. FAM K. Nie, ideme priamo na pozmaňovací návrh 47, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 48 za, proti, zdržali sa prijatí. 49 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 9. Kto je za? Proti, zdržali sa prijatí. No a potom hlasujeme o návrhu správy v pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 40 hlasov versus, teda proti jednému hlasu a gratulujeme. Výsledok tohto hlasovania bude zapracovaný do správy, ako obvykle. Teraz budeme hlasovať o fonde EGF. With compromise. A začneme kompromisom H. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. 36, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis I, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Máme tu Regi 7 teraz. Pani Harkin, nech sa páči. Dnes sme dostali návrhy od rozpočtového výboru, aby sme ku kompromisom ešte niečo pridali, takže toto bolo pridané ako dodatok ku kompromisu. Poslali tri návrhy, my akceptujeme jeden. Ja teda prečítam dodatok, ale chcem povedať, že ja ho nepodporím ako spravodajkyňa. Dodatok je, navrhuje, aby v súlade s tradíciami a zvykmi členských štátov prihlášky o, o financie z fondu EGF mohli odovzdávať orgány, ktoré spravujú štrukturálne fondy v členskom štáte za predpokladu, že regionálne správne orgány majú dostatočné zdroje administratívne aj finančné, aby to mohli zabezpečiť. To je teda ten navrhovaný dodatok. Budeme o tom hlasovať? Má niekto výhrady? Nie sú žiadne výhrady. To znamená, že budeme hlasovať o ústnom pozmeňovacom návrhu, ktorý predniesla pani Harkin. Kto je za? Kto je proti? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. O jeden hlas. Guillaume, to si bola si ty. Je to teda zamietnuté, pani Harkin. To znamená, že prejdeme na kompromis je, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis K, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 46, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Čas 2, kto je za, kto je proti. Toto si overíme. aby sme si boli istí. Otváram hlasovanie k 46. čas 2. Teraz skončím hlasovanie. Je to zamietnuté. 47. To bolo stiahnuté. Kompromis L. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Je to schválené. 49. Nie. 51. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Je to zamietnuté. Kompromis M. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Je to schválené. Kompromis N. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Je to schválené. Prepačte. Inta 3, nie, aj to odpadá. Takže Inta 11 na strane 8. Inta 11, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis AM, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Pozmeňovací návrh 63 s ústnym pozmeňovacím návrhom? Má niekto výhrady? Nie. Kto je teda za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené? 65. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté? Overíme si pozmeňovací návrh 65. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 9 hlasmi. Budget 16 za. Proti zdržali sa, je to schválené. Kompromis O. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis Q na strane 10. Prepačte. Kompromis P. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené? Teraz kompromis Q. Kto je za? Proti? zdržali sa, je to schválené. 78. Ústny pozmeňovací návrh, kto je za? Proti? Zdržali sa, je to schválené. 79. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, je to schválené. 79 si overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Prepačte. Kompromis R, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Regi 11, kto je za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Kompromis S, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis T na strane 13, kto je za? Proti, zdržali sa, je to schválené. Pozmeňovací Regi 20 Regi 20 na strane 14 odpadá. 93 pozmeňovací návrh na strane 14. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. 94 a 95. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Kompromis U. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Kompromis V. Za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis dvojité V. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Pozmeňovací návrh 100. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Budget 7. Časť 1. Budget 7, časť 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené? Časť 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené? Kompromis X na strane 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené? Pozmeňovací návrh 107, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 108, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Kompromis Y, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Promis Z, kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 116. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, je to schválené. Overíme si pozmeňovací návrh 116. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté proti je 31 hlasov. Kompromis AA. Nie. 117. Six deletion. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Ne, nevidela som. Dobre. Musíme si to overiť. Elektronicky veľa z vás nezdvíha poriadne ruky. Končím hlasovanie. To je jednoznačné ale nevidela som všetky ruky. Kompromis AA, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené? Kompromis AB, strana 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené? Pozmeňovací návrh 127. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené? Kompromis AC, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Pozmeňovací návrh 132, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis AD, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Sto kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Ale overíme si 138. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis a E. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Regi 13 na strane 22, kto je za? Proti, zdržali sa. Je to zamietnuté. Regi 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis AF, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Kompromis AG, je to schválené. 150, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 151, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 152, kto je za, proti, zdržali sa, možno je to zamietnuté, ale 152 si overíme, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté dvomi hlasmi. Aha, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kont 12, strana 25, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Sto kto je za, proti, zdržali sa, Moja hrdosť hovorí, že by sme si to mali overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 11 hlasmi. 157. 157, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. 158 za, proti, zdržali sa, schválené. A i kompromis, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. E, A je, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. FAM 10, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Nie, musíme si to overiť. FAM 10, otváram hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis AK, kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Ale takisto si to musíme overiť. Končím hlasovanie. Nič sa nedieje, je to schválené. Pozmeňovací návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 2, za, proti, zdržali sa schválené. Trojka za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis A, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Kompromis B, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis AL, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 13, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kont B, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis C, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis D, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 18. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 20. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis E, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis F, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis G, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 29, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. FAM E, A, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. FAM B, za, proti, Zdržali sa? To si overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. FAM C za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že je to schválené. FAM C si ale overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené dvomi hlasmi. No a teraz návrh správy v upravenom znení elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to 48 hlasov za a nikto nie je proti. Gratulujeme. Marian Harkin, gratulujeme k tejto správe. A výsledok hlasovania, ako vždy, bude zapracovaný do správy. To znamená, že prejdeme na ďalšie hlasovanie. Je to smernica o poštových službách. A spravodajca je pán Bach. Začneme kompromisom A. Kto je za? Gay. Proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 8. Poz, kompromis C. Kompromis C. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 8, kto je za, proti, zdrali sa, zamietnutí, Pozmeňovací návrh 9, za, proti, zdrali sa, zamietnutí, Kompromisný návrh B, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný návrh D, kto je za, proti, zdrali sa, prijatý Pozmeňovací návrh 21 na ďalšej strane, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Preveríme pozmeňovací návrh 21, otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. now we close the vote. Uzatváram hlasovanie. Amendment 24 and 24 a 28 spolu za, proti, zdrali sa zamietnutí. Kompromisný návrh E, kto je za, proti, zdrali sa prijatý, Pozmeňovací návrh 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 29 za, proti, zdrali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis F za, proti, <clears throat> zdržali sa prijatí. Kompromis G za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis H za, proti, zdržali sa prijatí Pozmeňovací návrh 45, kto je za, proti, zdrali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 46, kto je za, kto je proti, zdrali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 47, kto je za, kto je proti, zdrali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 48, ústna otázka SNST. Ústny pozmeňovací návrh, kto je za, kto je proti, zdrali sa. Preveríme, otváram hlasovanie. Takže, ak ste odhlasovali, uzatváram hlasovanie. We have to repeat it. Uh, uh... Takže ešte raz. Opakujeme hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 48 Ale už je uzatvorené hlasovanie. Výsledok je tento. Kompromis I za, proti, zdrali sa, prijatý, pozmeňovať Pozmeňovací návrh 57, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 58, to je e, žiadosť skupiny SD s podporou pána Bacha, spravodajcu, aby sa o tom hlasovalo oddelenie. Tá časť, o ktorej sme hlasovali, je posledná časť pozmeňovacieho návrhu 58 a znie nasledovne. As the, the employer's task to acquaint... Je úlohou zamestnancov upovedomiť, eh, eh, teda oboznámiť eh, zamestnancov aplikáciami IT a Tracky zdôrazňuje, že v prípade dočasných zmluv agentúra poskytujúca personál musí poskytnúť primeranú prípravu a školenie. A v prípade, že toto bude prijaté, tieto vety, tak táto časť bude doplnená ku kompromisnému návrhu I na záver. Môžete súhlasiť s, touto, s týmto oddeleným hlasovaním? To znamená, že sme o tom hlasovali, takže kto je za, kto je proti, zdrali sa prijatí. Pozmenovací návrh 59 za, proti, zdrali prijatý 61 za, proti, zdržali sa, musíme premeniť. Pozmeňovací návrh 61, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. 61. 61. Teraz uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 63, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis K za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 3, nie, 73 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 74, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmaňovací návrh 75, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmaňovací návrh 76, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis L, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmaňovací návrh 81, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmaňovací návrh 82, kto je za, kto je proti? Zdržali sa prijatí. Preveríme pozmeňovací návrh 82. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Výsledok je 22 k 22 a je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 83, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Kompromis M za, proti, zdržali sa prijatí. A potom ideme hlasovať o pozmenenom návrhu stanoviska elektronicky a teraz otváram hlasovanie. <clears throat> Uzatváram hlasovanie. A a pripojíme to k správe a gratulujem pánovi Bachovi, spravodajcovi. Ďakujem. A teraz máme nové zaujímavé body na programe po hlasovaní. Sociálny summit pre rast a zamestnanosť. Triparty Social Summit for Growth. Tripartita. Dáme vám minútu pre tých, ktorí nechcú počúvať pána Soga. Pána Sogora. Uh, uh, Dobre, takže začneme novým bodom na programe uh, sociálny summit tripartity pre rast a zamestnanosť. A teraz dám slovo pánovi Sogorovi, ktorý je zodpovedný za túto správu. Pán Sogor, máte slovo, nech sa páči. Ako viete, sociálny summit tripartity pre rast a zamestnanosť bol zriadený v roku 2003, aby formalizoval postupy neformálnych zasadnutí na vysokej úrovni medzi komisiou, predsedníctvom EÚ a sociálnymi partnermi EÚ od roku 1997 v rámci Európskej environmentálnej stratégie, Lisabonskej stratégie a následne stratégie Európa 2020. Od roku 2003 TSS bol oddelený od e, európskych samitov a uľahčoval zmeny na najvyššej úrovni medzi eh, sociálnymi partnermi a inštitúciami Európskej únie do eh, kým nevstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, tak predsedalo predsedníctvo EÚ a predseda komisie. Ale Lisabonská zmluva eh, priniesla signifikantné inštitucionálne zmeny, vytvorila úlohu predsedu Európskej rady. Je tu sociálny summit tripartity a uznáva jeho úlohu v prispievaní k európskemu sociálnemu dialogu. Lisabonská zmluva takisto zrušila bývalý právny základ článku 202. Všetky tieto zmeny spôsobili, že bolo potrebné zmeniť právny akt, eh, na ktorom bolo dovtedy založené DSS. Eh, v podstate TSS eh, fungoval bez právneho základu od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti. Hlavné elementy, ktoré boli zmenené novým rozhodnutím rady sú nasledovné. Právny základ bude článok 352 TFEU. Odkaz na Lisabonskú stratégiu sa zmení na odkaz na stratégiu Európa 2020. Zloženie TSS bude zahrnať predsedu Európskej rady a komisiu, predsedníctvo rady, dve následné predsedníctva rady a sociálnych partnerov. Vychádzajúc z postupov TSS bude potrebovať e, dve zasadnutia za rok, nie iba jedno, tak ako je to uvedené v rozhodnutí Rady z roku 2002. Európsky parlament takisto bude informovaný o výsledkoch diskusí. Tu v parlamente si uvedomujeme dôležitú úlahu e, sociálneho dialogu a EÚ, pokiaľ ide o fungovanie e, ekonomiky, sociálnej ekonomiky. Bolo to prospešné pre hospodárstvo, ako aj pre celkovú spoločnosť. Posilnenie ekonomiky, ak chceme zabezpečiť e, skutočné vlastníctvo politik a efektívnu implementáciu našich rozhodnutí, je dôležité zapojiť aj sociálnych partnerov do všetkých politických diskusí a rozhodovacích procesov e, popri makroekonomickom dialogu sociálny summit tripartity predstavuje kľúčovú príležitosť na zlepšenie zapojenia sociálnych partnerov do e, koordinácie ekonomik a politik zamestnanosti na úrovni EÚ. Z toho dôvodu e, je maximálne dôležité, aby sociálni partnery mali možnosť e, rokovať s lídrami EÚ na najvyššej úrovni v rámci e, stabilného konzultačného rámca. Je to zásadná pomienka pre zabezpečenie koherentnej, spravodlivej a efektívnej, e, efektívneho procesu rozhodovania. E, uznávame potrebu nového rozhodnutia rady, ktoré zohľadní nový právny a inštitučný systém, ktorý je v platnosti od prijatia Lisabonskej zmluvy. Takisto sú tu ďalšie vylepšenia vo finálnom rozhodnutí zvýšená frekvencia zasadnutí, ako aj skutočnosť, že parlament bude riadne informovaný o výsledkoch e, diskusí na samite. Ale zároveň ľutujeme, e, že jedna z dôležitých otázok, e, o ktorú sme žiadali v našej predbežnej správe, aby bol prizývaný predseda výboru pre zamestnanosť, toto nebolo zohľadnené. Vzhľadom na kolegislatívnu úlohu Európskeho parlamentu si myslím, že to je to minimum, o čo môžeme žiadať, ak chceme zabezpečiť efektívny európsky dialog a koherentný legislatívny rámec v tejto oblasti. Z toho dôvodu navrhujem, aby parlament udelil súhlas na plenárke e, s rozhodnutím rady až e, po tom, čo dostane písomné potvrdenie od predsedu Európskej rady a od predsedu komisie že súčasná prax prizývať e, predsedu pre e, výbor zamestnanosti na summit tripartity, že toto bude tento prosto bude pokračovať aj v budúcnosti. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Takže otváram diskusiu. Ak niekto chce niečo povedať, pán Martin. Oui, et moi c'est Edouard. Ja som Eduard. Som hovorcom Gioma Balasa. Ospravedlňuje sa, pretože tu dnes nemôže byť na tejto diskusii prítomný, ale podporuje spravodajcu e, a zdôrazňuje, že je polutovania hodné, že komisia, čiastočná rada, keď sa hovorí o sociálnom dialógu so sociálnymi partnermi, e, nevychádza z možností medziinštitucionálnej dohody, je škoda, že tieto samity, ktoré sa organizujú, nedochádza e, a systematicky sa nepozývajú predsedovia našich výborov. Kolega Balas e, ako člen výboru EMPL si myslí, že EP by nemalo definitívne schváliť rozhodnutie rady až potom, čo dostane formálne angažovanie a záväzok predsedu komisie prizvať na budúce sociálne samity aj predsedu nášho výboru EMPL. Well, the floor is open. Áno. Madam Harkin. Pani Harkin, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, veľmi stručne. Ehm, súhlasím so spravodajcom, už sme o tom hovorili aj na zasadnutí koordinátorov a je pravda, že musíme dostať potvrdenie od rady, že to bude v štandardnom postupe a že predseda výboru EMPL bude pozývaný. Úplne súhlasím s pánom Šogorom. Ak tomu tak nebude, tak ten dialog vlastne nebude môcť fungovať a súhlasím tiež s tým, že to je to minimum, čo musíme žiadať Ďakujem, hovorí pani predsednička. Niekto ďalší žiadal slovo. K tomuto bodu sa zdá, je to všetko. Potom to rozoberieme na plenárke um, v oktobri tohto roku možno. By sa chcel vyjadriť k tomuto bodu niekto z komisie. Nech sa páči. Ďakujem. Európska komisia berie na vedomie vaše pripomienky. V súčasnosti sa o tejto téme diskutuje. Ako náhle sa príjme rozhodnutie, tak budeme Európsky parlament informovať. A dúfame, že naša odpoveď vás uspokojí. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem, hovorím. Deadline for amendments is... Deadline na pozmeňovacie návrhy je 27. jún 2016 o 12. A jedine, ak chcete zmeniť rozhodnutie tak, ako je spravodajcom navrhované, tak budú tie pozmeňovacie návrhy priateľné, ako som už povedala. Bude sa to preberať potom e, na plenárke na jeseň. A bod 12. Nové príležitosti pre malé dopravné firmy, vrátanie obchodných modelov, ktoré sú založené na užšej spolupráci. A dám slovo pani Gentile, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si a som si istá, že Naša diskusia k tomuto, k tejto požiadavke výboru TRAN nám dáva príležitosť ehm, sa venovať významným témam, ako sú firmy, ich kvalita v modernej, inovatívnej vízii, hlavne pokiaľ ide o nové modely firiem. Je to pre nás veľmi vzácna téma, potrebná aj vzhľadom na kvalitu a vzhľadom na inteligentnejšiu víziu A my e, neustále viacej e, žiadame e, na základe toho, čo nám hovoria aj spotrebitelia. Otázka práce, kvality ponuky v takej škále, e, ktorá nesmie zabúdať na pracovné podmienky, pracovné právo. Ja si myslím, že tejto diskusii sa absolútne musíme venovať a samozrejme sme otvorení všetkým pripomienkam. Vzhľadom na ťažkosti, s ktorými sa stretneme, vzhľadom na špecifickosť e, tejto tajemy v každom členskom štáte. Otázka zeleného hospodárstva je veľmi zaujímavá. Otázka mobility, dopravy, prístupnosti a s tým súvisí súvisia aj náklady. A teda je to aj kontrastný názor nedostatku príležitosti v hospodárstve. Takže táto mobilita za priateľné náklady A na túto víziu sa my musíme zamerať, keďže súkromná doprava je nielen pre nás e, verejnou službou a v rámci toho, ako zabezpečiť spotrebiteľom a pracovníkom v administratívnych postupoch, ako sú autorizácie, povolenia nielen dopravcov, ale aj digitálnych platformiem, ktoré umožňujú a poskytujú tieto služby. Musíme overiť, či tieto služby a hlavne to riadenie platformiem, či e, poskytujú sprostredkovateľskú službu a preto by nemali byť podrobené fiskálnemu zaťaženiu. Aj to je téma, ako spojiť tie požiadavky inovatívnej dopravy s otázkou kvality pracovných miest a fiskality. aby sme zabránili tomu, že by v mnohých členských štátoch E, tieto viedli k sociálnemu dumpingu. To sú všetko veľmi zaujímavé otázky. A e, diskusia k týmto témam možno bude akousi predohrou budúcich e, budúcich diskusí v iných témach a mali by sme samozrejme sústrediť našu pozornosť na kvalitu pracovných miest, súvislosti s kvalitou služieb, ale aj teda nezabúdať na MSP a na, myšli, na, na MSP, ktoré sa musia adaptovať na potreby trhu. A tu musíme byť pripravení na nové úvahy a myšlienky. Ja som otvorená vašim pripomienkam, otázkam a k tejto naozaj významnej téme. Thank you, Mr. Schulze from EPP. Ďakujem, pán Schulze z EPP, nech sa páči. Pani predsednička, e, pani Gentile si zaslúži moju vďaku. Spomenula veľa bodov, ktoré sa musia objaviť v správe. Takzvané kolaboratívne e, modely ako o objednávanie taxíkov alebo autobusových služieb, to je naozaj nová šanca pre vznik pracovných miest. Taxíkový trh v Európe je veľmi regulovaný, často je nedostatok licencií. E, zákazníci potom nemôžu si zavolať taxík, je nedostatok taxíkov, licencie pre taxíky sú predávané a kupované a predražuje sa tým služba taxíkov a vlastne tie nové Aplikácie umožňujú vytváranie nových pracovných miest, najmä pre tých, ktorí sú napríklad utečencami, migrantami alebo majú nízku kvalifikáciu. Pracovník, ktorý sa registruje na takejto platforme a splní požiadavky, môže okamžite začať pracovať. Stačí, aby mal smartfón a používal príslušnú aplikáciu. Rýchla dostupnosť pracovnej príležitosti e, vlastne zvyšuje hodnotu tejto aplikácie. A v to práve by sa malo napísať podľa mňa a takisto aj to, že e, tieto platformy pre dopravné služby ponúkajú viac šanci ako rizik. Na no aj pre malé podniky vo vidieckých oblastiach, kde neexistuje napríklad e, prímestská doprava. Tieto dopravné služby sú tu výhodné a takisto sa ľahko je možné zapojiť na tento trh práce, pretože takmer každý má vodičský preukaz alebo môže vodičský preukaz rýchlo získať, čiže rýchlo začne pracovať v tejto oblasti. Dnes nie je potrebné už ani poznať napríklad ulice v meste, ak chcete byť taxikárom, pretože existujú GPS navigačné služby. Toto môže znižovať dlhodobú nezamestnanosť nízko kvalifikovaných pracovníkov, pretože bariéry v oblasti dopravy sú ešte stále malé v porovnaní s inými sektormi Digitálna revolúcia v dopravnej um, branži má veľké výhody, poskytuje väčšiu flexibilitu pre napríklad pracovné časy. Je možné tu sklbiť rodiny a pracovný život. Napríklad hovoríme dnes o malých dopravných firmách. Za tým sa skrývajú často najmenšie firmy, samostatne zárobkovo činné osoby. Kolaboratívne hospodárstvo môže takto podporovať podniky. Z tejto samostatnosti možno vyplynie aj nejaká nová, hodnotnejšia činnosť. Zvyšujúcu sa digitalizáciu v oblasti dopravy preto vnímam hlavne pozitívne, pozitívne, ale existujúce pracovné zákony sa musia dodržiavať a takisto sa musia platiť dania odvody aby sme nerozložili sociálne systémy. Vďaka modernej technike tam vidím lepšie šance pre štát, mm, aby si získal vlastne svoj podiel daní. No a mám aj niekoľko kritických pripomienok. Kriticky v odseku 4 e, vnímam tu tie fingované alebo falošné SZČO osoby, čo pod tým myslí spravodajca. A takisto to celkové právne ručenie, právna zodpovednosť podnikov pri externom zadávaní zákaziek eh, subdodávateľom. Mm, čo ty myslíte? My k tomuto predložíme pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Thank you, Paloma López. Ďakujem, Paloma López. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi stručne Ďakujem spravodajkyni pani Gentile za stanovisko, ktoré ide jednoznačne správnym smerom. Ako náhle sa firma inštaluje v dopravnom sektore, musia sa aplikovať platné štandardy v tomto sektore. Teda nemôže sa vstup operátorov, ktorí sú falošne e, operatívni či spolu kolaboratívni ako Uber, aby sa podkopávala pozícia taxikárov ak pracovná regulácia alebo finančná či iná regulácia existuje v určitom sektore, musí sa aplikovať na všetkých operátorov, nezávisle od toho, že firma používa digitálnu platformu alebo nie. Po druhé, boj proti sociálnemu dumpingu, šírenie malých e, firiem a živnostníkov v dopravnej sfére, ako je napríklad kamionová doprava, by nemalo zakrývať vzťahy závislosti s veľkými operátormi, ktoré MSP nútia, aby sa eh, aby vlastne podkopávali svoju situáciu, aby boli konkurencieschopní, keď eh, pri vytvorení služieb na sieti eh, tie by mali modernizovať sektor, ale sú to práva pracovníkov v doprave na dôstojnú prácu a život, ktoré by mali byť na prvom mieste. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A ďalším je kolega Zlotovský. Ďakujem, pani predsednička. Ja hovorím v mene pána Zlotovského a chcel by som predniesť niekoľko pripomienok e, na adresu pani Gentile. Malé a stredné podniky sú najdynamickejším segmentom európskej ekonomiky. Viac ako 30 zamestnancov pracuje práve v tomto sektore. Doprava je veľmi špecifickým sektorom. A v oblasti železníc a leteckej dopravy tam je málo priestoru pre malé a stredné podniky. Avšak v nedávnych rokoch sa ukázalo, že kreativita a podnika, podnikavosť napriek tomu odstraňujú bariéry a vytvára, e, podnikavosť vytvára nové biznis modely a zlučuje tradičné dopravné modely s novými technológiami, napríklad pri objednávaní služieb, služieb pri platení za služby. Najväčšia kontroverznosť sa spája samozrejme s dopravnou, pardon, s cestnou dopravou. Nové modely ovplyvňujú trh práce a pracovné podmienky. Pán Zlotovský sa domnieva, že naša, e, naše stanovisko by malo nezávisle skúmať príležitosti, ale aj rizika, ktoré vyplývajú z týchto nových modelov ekonomických. Pre mnohých mladých e, ľudí toto je možnosť nájsť si prácu, E, sú tu flexibilné pracovné časy, ale napriek tomu je to skutočné nebezpečenstvo pre poskytovateľov služieb, ktorí pracujú ešte stále s analogickou technológiou. Pracovníci, zamestnanci by mali byť chránení najmä od škodlivých účinkov byrokracie. Samozrejme za predpokladu, že nebudú porušovať zákon. Inak by mm, podniky mali mať možnosť e, robiť biznis. A digitálny, nový digitálny trh by nemal odoberať e, zamestnancom ich práva. Pán Zlotovský by chcel nájsť nejakú rovnováhu, nájsť nejaké znenie, ktoré nebude diskriminovať pracovníkov, ale ani podnikateľov a nebude diskriminovať ani spotrebiteľov. predložíme pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Adam Harkin. Floor is yours. Pani Harky, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som poďakovať a pogratulovať spravodajcovi k návrhu stanoviska. Je tam veľa veľmi dobrých myšlienok a ja som si istá, že budeme dobre spolupracovať. Toto je naozaj nový sektor, je tam príliš veľké množstvo neznámych faktorov a európsky model je v súčasnosti veľmi fragmentovaný. Rôzne veci sa dejú v rôznych členských štátoch, takže je to naozaj veľká výzva pokúsiť sa nájsť to, čo hovorili predrečníci, akúsi rovnováhu medzi podmienkami pre spotrebiteľov, zamestnancov a poskytovateľov služieb. tejto perspektívy si myslím, že sme na začiatku napínavej cesty. Samozrejme, mm, sú tu e, profity pre jednotlivcov, nové podnikateľské príležitosti. Máme príležitosť pružných pracovných podmienok. Je to nový zdroj príjmov a budeme hovoriť o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. A je to tiež vec, ktorá prispieva k zdieľanej ekonomike. Ide o ponuku služieb, e, väčšia súťaž a určite je to výzva e, k existujúcim poskytovateľom služieb a v tomto kontexte musíme nájsť také cesty, aby sme zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých. Pokiaľ ide o tú kolaboratívnu ekonomiku, ide o prioritu vzdelania, Je tu aj otázka postačujúcich zdrojov. To sú všetko veľmi pozitívne veci. Áno, je tu aj veľa vecí či vrstiev, ktoré sa týkajú regulácie, koľko jej treba, kde chýba ako k tomu všetkému pristupovať, pretože sú tu nezreteľné línie medzi tými, ktorí sú e, zamestnancami, tí, ktorí sú živnostníkmi, SZČO a tak ďalej. O mnohých veciach sa ešte bude e, musieť diskutovať. Tiež si myslím, že je tu istá miera právnej neistoty, aj pokiaľ ide o definíciu toho, kto je sprostredkovateľ, kto je poskytovateľ služieb a tak ďalej keď je tu takáto neistota, tak to môže byť na škodu e, spravodlivej konkurencie. Kol- kolaboratívna ekonomika sa rozvíja. Ale keď sa na to pozrieme inak, je to stále ešte e, v, len v plienkách a možno e, nie je to teraz ešte relevantné, čo hovorím, ale Môže to mať istú súvislosť napríklad to, tá zdieľaná ekonomika v cestovnom ruchu, ako sa s tým popasujú reštaurácie. Ja si myslím, že pred nami stojí veľa víziev a musíme byť veľmi obozretní, pokiaľ ide o príležitosti, ktoré sa nám núkajú. A niektoré návrhy spravodajcu by mali zabezpečiť, aby nedošlo k tomu, že sa budú obchádzať daňové povinnosti a povinnosti platby poistného. Teším sa na budúcu spoluprácu s spravodajkyňou. Nech sa páči, Laura Adžea. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem kolegyni Gentile za návrh stanoviska. Zhodneme sa v mnohých bodoch, ktoré kolegyňa spomenula. Niektoré naše pripomienky a poznámky sa týkajú predovšetkým potreby toho, že je potrebné zdôrazniť, že technologické procesy a digitálny trh nie sú schopné poskytovať tú pridanú hodnotu, tú nadhodnotu, ktoré E, pri, tej základ, e, pri tom spoločnom základe a čo môže niekedy znamenať aj rozdiely medzi členskými štátmi a preto je dôležité zdôrazniť, že na plnú realizáciu jednotného digitálneho trhu sú potrebné mm, viac zdieľané východiska, technologické procesy ako digitalizácia, sa niekedy negatívne vyvíjajú, pretože technologický proces nejde ruka v ruke s aktualizáciou kompetencií a predovšetkým v sektore MSP je nedostatok takejto eh, harmonizácie s technologickým rozvojom a je tu tá potreba sa naň adaptovať, ale je to aj nedostatok kompetencií a skúseností a preto je potrebné zvýšiť vzdelávanie v tomto kontexte. Zhodneme sa s kolegyňou v bode 4, kde hovorí o veľmi významnej téme prekernej práce, EZČ, o šedej ekonomike a tak ďalej, čiernej práci. To sú všetko podmienky, ktoré brzdia rozvoj MSP. Odporúčame, aby bola extrémna transparencia pri udelovaní tendrov verejných zákazok, hlavne pri tom pridelovaní pri týchto tendroch e, e, dochádza ku nekalej hospodárskej súťaži, ku nekalým postupom pri výbere vyhercov v tendroch. Súhlasíme, keď sa hovorí o rešpektovaní pracovného času a možno by sme sa mohli venovať aj tomu, aké by boli účinné nástroje na monitoring konformity času oddychu a času šoferovania alebo e, využívať jednoduché princípy kabotáže alebo využívať technologické postupy, aby sme zaručili konformitu aktivít s existujúcou legislatívou a aby došlo aj k správnemu zmiereniu a harmonizácii súkromného a pracovného života. Rovnako je potrebné poukázať na rešpektovanie legislatívy v oblasti zdravia a pracovných podmienok. treba naozaj pripomenúť, že treba korektne implementovať všetky normy a pravidlá, pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť pracovníkov. To je naozaj tiež dôležitá časť. Ďakujeme spravodajkyni. Pripravila naozaj veľmi solidnú, solidný základ, na ktorom budeme môcť ďalej spolupracovať. Ďakujem. Pán Martin. Ďakujem, pani predsednička. Hovorí sa o malých a mikrofirmách v doprave. Teda nehovoríme o námornej doprave medzi kontinentmi ani o leteckej doprave. A keď hovoríme o osobnej doprave, hlavne o taxíkoch, hovoríme o dodávkach do domu alebo o kurierskej službe, zásielkovej službe a hovoríme o kabotáži na riečnom, riečnej doprave. A treba skonštatovať, že nielen vo Francúzsku, ale aj v Európe, že tieto malé profesie, ktoré prinášali zisk, keď ľudia naozaj veľa pracovali, tak trpia nekalou hospodárskou súťažou, tým, čo môžeme nazvať ako huperizácia spoločnosti a vraciame sa stále k rovnakému tomu istému problému vysielaných pracovníkov, a k nekalej hospodárskej súťaži. Prečo? Pretože áno, tí noví, ktorí prichádzajú, chcú pracovať a zarábať peniaze, ale nie sú podrobení, rovnakými sociál, podrobení rovnakým sociálnym a fiskálnym pravidlám. A preto, čo je zaujímavé vo vašom stanovisku bod 345, zdá sa, že je tam vôľa aplikovať rovnaké sociálne a fiskálne pravidlá pre tých, ktorí realizujú tieto malé eh, tieto firmy, ktorí pracujú v týchto malých dopravných eh, firmách a my podporujeme spravodajkyňu. Thank you. Ďakujem. Deadline na pozmeňovacie návrhy 27. jún. A potom a potom do 31. augusta budeme mať výmenu názorov a no, v septembri sa bude hlasovať a prijatie vo výbore TRAN je 11. oktobra. A teraz dám slovo pani Jazlovieckej, ktorá sa prihlasila. Tak ja chciałam <clears throat> przy okazji tego sprawozdania zwrócić uwagę na tematy, które... Ja e, som chcela využiť túto príležitosť aby e, som poukázala na jednu vec, ktorú sme predtým neriešili vo výbore, ale bude to určite v budúcnosti dôležitá téma v EÚ. Stále častejšie v rôznych správach vidíme situáciu, e, kde e, sa popisujú nové formy zamestnávania a pracovných miest. A tento výbor nehovorí o týchto nových formách práce, um, o používaní nových zručností. Pani Harkin hovorila o tom, že tieto fenomény sú zatiaľ v plienkach, ale ja si myslím, že digitálny svet sa veľmi rýchlo vyvíja, mení a my musíme na to reagovať. Pani Adžia hovorila o tom, že musíme zabezpečiť e, ochranu práv zamestnancov. Myslím si, že revolučné zmeny prichádzajú a my musíme byť na to pripravení. A chcem apelovať na spravodajcu a chcem vyzvať, aby na našich zasadnutiach výboru sa zúčastňovali aj experti, ktorí nám budú vysvetľovať, čo sa tam vlastne deje. Marian hovorila o zmenách v cestovnom ruchu. Pozrite sa na budúcnosť biznisu. Toto je popisované takisto na internete. Budúcnosť malých a stredných podnikov. To sú zmeny, ktoré prichádzajú Nemôžeme pchať hlavu do piesku, musíme byť pripravení na tieto zmeny. Pán spravodajca, e, pani predsednička, prosím, sledujme tieto zmeny. Ďakujem za tento príspevok. Toto je veľmi e, dobrý e, východiskový bod pre zasadnutie koordinátorov. Mohli by sme si vypracovať plán, kde budeme eh, sa, kde, kde vlastne naplánujeme zasadnutia s expertami, ktorí majú praktické skúsenosti s týmito novými vecami a zmenami, pretože my to síce eh, riešime, ale nie tak intenzívne, ako ste vy ho eh, popísali, takže ďakujem za návrh, za podnet. To je všetko teda k tejto téme. Dovolte, aby som teraz pristúpila k poslednému bodu na programe rokovania usmernenia pre e, politiky zamestnanosti členských štátov. Laura Adžea je spravodajkyňou. K tejto správe dostane teda slovo. Sí, eh, grazie, presidente. Ďakujem, pani predsednička. Stručne dostali sme pozmeňovacie návrhy od všetkých politických skupín a tieňových spravodajcov. Ak dovolíte, na úvod by som poďakovala za to, že sme s takým zdravým úsudkom pristúpili pri príprave tohto dokumentu. Pripravujeme kompromisy ktoré by mali zachytiť zdieľané stanoviska všetkých politických skupín. Zdôrazňujem hlavne to, že od niektorých tieňových prišla taká kritická poznámka k cieľom stratégie 2020, Európa 2020 bol, boli kritiky už minulý rok, opakovali sa aj dnes. Vieme, aké boli ciele tejto stratégie a že sa ako keby viacej vzdialovali a preto je dôležité na to poukázať rovnako ako na potrebu venovať sa politikám zamestnanosti, ktoré by mali vyriešiť nezamestnanosť, hlavne dlhodobú, nezamestnanosť mladých. Ocenila som odvolávky na vytvorenie špeciálneho fondu na riešenie problémov detskej chudoby. To by sa mala stať priorita. Európa by sa mala naozaj postarať o deti. Zdôraznili sme aj tiež stanovisko e, týkajúce sa dôchodkového systému a iný spôsob kolektívneho kontrahovania sociálneho dialógu, ktorý by, bol, ktorý by mal byť čo najviac konštruktívny a zdieľaný. Niektorí predložili pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú článkov. Sekretariát nám naznačil, aby sme eh, ne, nepozmeňovali články a aby sme sa obmedzili len na úvodné ustanovenia. Na stretnutiach s tieňovými spravodajcami a správnymi službami overím túto možnosť e, pozmeniť aj články. E, je tam aj dodatok, ktorý zachytáva stanovisko EPE e z minulého roka Neviem, či môžeme aj na ňom pracovať, alebo či máme konsenzus všetkých politických skupín a možno by bolo lepšie vytvoriť spoločný zdieľaný kompromis, aby sme pozmenili obsah a predložiť eh, teda ho vo forme kompromisu. Ďakujem za spoluprácu a na stretnutiach s sieňovými budeme ďalej pracovať na kompromisoch. Ďakujem. Pani Jasloviecka v mene tieňových spravodajcov. Ďakujem, pani predsednička. Ja dúfam, že budeme e, úspešne spolupracovať na tomto dokumente. V mene EPP by som rada vysvetlila niektoré pozmeňovacie návrhy za EPP, napríklad 13, um, ehm, intenzívnejšie zapojenie členských štátov a Európskej komisie, um, aby sa splnili ciele agendy 2020. 18. zdôrazňuje, aké dôležité je, aby Rada zohľadňovala pozíciu Európskeho parlamentu k Usmernenia o zamestnanosti, odporúčania Európskeho parlamentu o týchto usmerneniach, ktoré boli zverejnené v roku 2015, neboli zohľadnené na Európskej rade dostatočne. To chceme zdôrazniť v texte. No a mm, pozmeňovací návrh 25 hovorí o dohode, ktorá bola prijatá debata o európskom semestri, správa Ribeira. Výbor pre zamestnanosť by mal um, vyžiadať tri indikátory. Zamestnanosť, nezamestnanosť mladých a dlhodobá nezamestnanosť. A toto by mali byť indikátory, ktoré budú monitorované. O pozmeňovací návrh 33 členské štáty by mali zamerať prioritné opatrenia na vytváranie pracovných miest a na dynamické pracovné trhy, ktoré budú integratívne. Sven Šulce predložil pozmeňovací návrh, ktorý si takisto zasluhuje podporu. Pozmeňovací návrhy 9, 10, 14, 22, 23, 25, 20, 8 a 31 sú problematické pre našu skupinu. Hovoria o úsporných opatreniach, spochybňujú hodnotu usmernenie o zamestnanosti a takisto e, sa odkazujú na sociálne indikátory v kontexte európskeho semestra. Chcem požiadať skupinu SAD, aby vysvetlila o e, zmysel pozmeňovacieho návrhu 39, teda že chcú zapracovať do správy stanovisko z roku 2015 Európskeho parlamentu, ktorý má niekoľko strán. Očakávame, že rada zohľadní návrh, pardon, názor Európskeho parlamentu. Myslím si, že rada a komisia takýto krok parlamentu neocenia. Keď tam iba prekopírujeme starý eh, text, tak si budú myslieť, že parlament nediskutuje, že nemá predstavivosť. My musíme skutočne diskutovať o tom, čo mm, sa musí urgentne urobiť teraz, rýchlo a čo sa môže urobiť neskôr. Čo potom vlastne členské štáty urobia v konečnom dôsledku, čo je potrebné. Teraz Javier López za SAD, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel som poďakovať v mene mojej politickej skupiny spravodajkyne a ako my analizujeme túto tému a prečo sme predložili naše pozmeňovacie návrhy a aké, aký majú cieľ. Nie je to nová otázka, žiaľ, a myslíme si, že ten návrh komisie a možno si myslia to isté, čo minulý rok, ale problémom je, že pre náš výbor my sme už na tejto téme pracovali aj v minulosti sme sa snažili zdôrazniť, aké by mali byť politiky zamestnanosti. Máme uznesenie z leta 2015, ale komisia ako keby nás nevypočula a naše návrhy prešiel celý minulý rok a tento rok sa znovu stalo to isté, pretože komisia prišla s rovnakými návrhmi ako minulý rok. A my ako parlament chceme ukázať na to, že neberieme na ľahkú váhu naše názory a stanoviská, že inštitucionálne musí toto rozhodnutie prijať Rada a komisia nie. Je pochopiteľné, že my pracujeme na nejakých témach, máme spravodajcov, tieňových, technikov a tak ďalej a potom keď príde moment, že treba prijímať rozhodnutia a je to kompetencia rady alebo komisie, sa neberú do úvahy tieto postoje EP. Toto je taký všeobecný postoj, ktorý máme. A išli sme pozmeňovacími návrhmi tr- troch typov. Ten obhají to, čo sa doteraz urobilo a toho nie je málo. hlavne e, na to uznesenie z leta 2015, hovoriť o cieľoch stratégie 2020, vysvetliť, že každý deň sa blížime k nejakým cieľom chudoby a tak ďalej. Nie sú to záväzné ciele, ale niektoré a mnohé otázky, ako je marginalizácia, vylúčenie chudoby detí, súvisia s pracovným trhom alebo s nezamestnanosťou. Preto na to poukazujeme. Po tretie, otázka, ako urobiť tieto ciele záväznejšie v stratégii 2020. Posledné dva roky sme takto pracovali a chceli sme uviesť sociálne ukazovatele do európskeho semestra Takže to sú tie tri ciele. Určite sa so spravodajkyňou dohodneme aj s tieňovými, aj s politickými skupinami. Nechceme urobiť rovnaký text ako uznesenie, ale budeme sa snažiť dosiahnuť kompromis a podporiť aj stanovisko tieňovej z EPP. Ale teda opakujem, že cieľom našich pozmeňovacích návrhov je, že sa robí nejaká práca, ktorá potom nie je uznaná. Toto je paradigmatický prípad. Urobilo sa uznesenie, komisia ho nebrala do úvahy a teraz opakovala tie isté ciele. a som presvedčený, že sa nám podarí e, dosiahnuť kompromisy a presadiť stanovisko EP a aby sa aj tieto stanoviská a názory obhájili aj na inštitucionálnej úrovni. Thank you. Ďakujem pani Harkin. Máte slovo. Ďakujem. Ďakujem eh, spravodajkyni za to, že sa chopila tejto otázky. Už v podstate nemám doplniť k tomu, čo bolo povedané až na to, že jeden z pozmeňovacích návrhov, ktoré som predložila ja v mene mojej skupiny, je, že stanovisko parlamentu nebolo zobrané do úvahy, pokiaľ ide o usmerenia e, zamestnanosti pre členské štáty za rok 2015. Myslím si, že tu vlastne chceme urobiť stanovisko a chcem sa za to poďakovať. Na druhej strane si myslím, že musíme viesť diskusiu. Je tu pozmaňovací návrh SD, ktorý má veľa dobrého obsahu, to je nesporné, ale otázka je, či chceme tam stanoviť priority. Nie je tam dostatočná prioritizácia a ja si myslím, že a je ťažké pre nás všetkých Mm, musíme byť trošku disciplinovanejší. E, to je môj názor. A pokúsiť sa mať alebo dopracovať tak dokument, ktorý bude zahraňať otázky, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Možno tam nemusí byť každý konkrétny bod, tak neviem, či toto by sa nám podarilo v rámci našich diskusí, ale snáď áno. My sme predložili tri pozmeňovacie návrhy. Ide o to, že členské štáty nedosahujú ciele 2020 podpora riadnych pracovných miest, boj proti eh, chudobe detí. To sú oblasti, ktoré by mali byť prioritami. Ale teším sa, čo bude vypracované. Pán Siliky, a tis. θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω Λάουρα για τη δουλειά που κάνει μέχρι τώρα na bod. Chcel by som poďakovať spravodajkyni. Laure, už predtým sme spolupracovali a som si istý, že naša spolupráca bude veľmi dobrá. My od komisie neočakávame, Boh vie čo. Komisia robí to, čo vie, teda koná v rámci nedostatku demokratického deficitu. Sleduje určité politiky, ktoré ale nemajú našu podporu. To, čo je dôležité, je, že my ako Európsky parlament, hlavne v tomto období, kde zažívame hlbokú krízu v mnohých krajinách s vysokou mierou nezamestnanosti, hlavne medzi mladými, tak preto e, pozmeňovacie návrhy našej politickej skupiny spomínajú e, zhoršovanie pracovných práv, rozpad sociálneho štátu, e, čo ohrozuje tých najviac zraniteľných a čo vedie k izolácii istých vrstiev obyvateľstva. A to ako keby nás vracalo do stredoveku, v oblasti zamestnanosti či pracovných práv. V odseku 2 mm, jedného pozmeňovacieho návrhu sa snažíme o zásah štátu na ochranu sociálneho štátu a v odsekoch 3 a 4 podporujeme posilnenie stratégii zamestnanosti e, štátov, ktoré vedia, že to potrebujú. Je chybou si myslieť, že môžeme mať jednotnú a jedinú stratégiu pre všetky členské štáty, pretože sú tu rozdiely geografické, rozdiely hierarchizácie v Európe a mali by sme sa vzdialiť od memorand, ktoré zniži, zničili hospodárstvo južných krajín a ktoré viedli k nerešpektovaniu sociálnych a pracovných práv. Dúfame, že s Laurou bude veľmi dobrá spolupráca, rovnako ako s ostatnými tieňovými spravodajcami, aby sme sa dopracovali k priateľnému výsledku. Thank you. Um... Ďakujem, pán Martin. Uh, merci, madame. Ďakujem, pani predsednička usmernenia pre zamestnosti uh, boli schválené v 98 a nás prekvapuje, uh, že každoročne sú veľmi podobné a sú tam identické ciele formulované rovnakým textom a znením. A myslím, že toto pripomenuli všetci tieňovi a výsledky e, nie sú, ktoré sme očakávali. A pokratuloval by som pani Ažea e, k jej tvrdohlavosti a e, k tomu, ako neustále nastoluje tento e, problém na program dňa. Nezamestnanosť mladých je výrečným príkladom. V roku 2003 až 2008 bolo ciele e, získanie e, vzdelania e, do 6 až 4 mesiacoch po príchode na pracovné trhy. A neskoršie roky, v roku 2013 máme rovnaký cieľ v roku 2016 je 20 na nezamestnanosť mladých v celej Európe a v niektorých krajinách, ako je Španielsko alebo Grécko, je 50 A to len ukazuje na účinnosť týchto politík. Treba poukázať a spochybniť, povedali to všetci predrečníci, aké sú postuláty európskej politiky zamestnanosti. Jedným z týchto postulátov je, to, tu možno nebudem súhlasiť s ostatnými, je, že sa snažíme o to, že tým, že zvyšujeme ponuku e, pracovnej sily imigráciou a hlavne voľným pohybom. Takže takto vyriešime nezamestnanosť a zlepšíme kvalitu pracovných miest, ale musíme skonštatovať, že v roku 2016 v júni, 21. júna 2016, je práve opak toho, čo sa deje podpora imigrácie, ktorá je explicitná v posledných usmerneniach pre zamestnanosť, tak to nevymizlo z európskych textov. Diskusia o utečencoch umožňuje e, to tomu dať taký humanitárnejší náter, ktorý je priateľnejší v časoch vysokej nezamestnanosti. Tam sme len zmenili slova. Už to nie sú ekonomickí migranti, už sú to politickí utečenci. Albert Einstein hovoril, že definícia bláznovstva je urobiť to isté niekoľkokrát a očakávať, že za, výsledok bude za každým iný. A treba si položiť otázku, či európske politiky sú vhodné a nemali by sme pokračovať v tomto úniku vpred. A ja ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom, že sú ochotní znovu diskutovať o týchto usmerneniach, aby sme mali viacej výsledkov do budúcnosti. Uh, Hlasovanie vo výbore bude 13. a 14. júla. Ďakujem za toto zasadnutie, dlhé, veľmi dlhé zasadnutie. Uvidíme sa v každom prípade ešte pred letnou prestávkou. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 13. júla a 14. júla. Obidva termíny v Bruseli. Ďakujem. Dovidenia. And thank you to the translators. Uh, thank you to all translators for being here and staying. Mm-hmm.